Buongiorno a tutti, eh, anche se non siamo al completo, penso... Dobrý deň. Ešte síce asi nie sme tu všetci, ale mohli by sme teda e, začať, aby sme sa nedostali pod nejaký veľký časový tlak. Niekoľko oznámení. Ak nemáte žiadne pripomienky k programu, tak môžeme e, považovať program za schválený. Ani čo sa týka pre, oznámení predsedu, nemám tu nič. Takže môžeme sa pustiť priamo in medias res k prvému obsahovému bodu. Prvý balík obehovej ekonomike to, čo komisia teda e, spustila za posledné roky. E, gestčným výborom je výbor pre životné prostredie. Musíme sa k tomu vyjadriť, musíme k tomu predniesť stanovisko. Dneska, e, dnes si predstavuje celý balík. Sú tam oznámenia, legislatívne návrhy. Autory stanoviska už boli menovaní. Je to dôležitý balík a je to aj pre nás dôležité zaujať k tomu stanovisko. A máme tu zástupcu riaditeľa, generálneho riaditeľa, ktorý teraz dostane slovo na 8 až 10 minút, aby predstavil tento balík a potom budeme o tom diskutovať a veľmi pekne Ďakujem eh, pánovi Peltomakimu, že sem eh, prišiel medzi nás. Nie je to poprvýkrát, že ste u nás hosťom. Takže nech sa páči, môžete sa vyjadriť k tejto dôležitej téme. Thank you, Madam Chair, and, and uh, good morning, uh, Ďakujem, vážená pani predsednička, vážené poslankyne, vážení poslanci. Veľmi rád uh, predstavím ten balík obehovej ekonomike. Myslím, že je to veľmi relevantné je to veľmi aktuálna a dobre načasovaná téma. Bolo to e, pripravené pre komisiu našimi kolegami na DG pre životné prostredie a spolu s DG pre rast. Takže je to skutočne nová príležitosť pre podnikanie aj v oblasti ochrany životného prostredia. Vychádzame z myšlienky, že naozaj treba udržať hodnoty v našej ekonomike a potrebujeme inteligentnejšie využívať zdroje. A spadajú sem mnohé e, nové podnikateľské modely, sú tam, sym, je tam vzniká tam priemyselná symbióza, e, je tam integrácia e, spracovacích služieb a um, recyklácia na, um, teda s vysokou hodnotou. Myslím si, že to je z ekonomického hľadiska veľmi zloplné a už teraz vidíme, že mnohí eh, hráči v priemysle eh, svoje modely podľa toho orientujú, aj keď sa to ešte plne nevyužíva. No a keď sa pozrieme na to, v ktorých oblastiach je európsky priemysel silný aj v čase krízy, tak myslím, že e, to sú práve tie komplexné produkty s vysokou pridanou hodnotou, služby s vysokou pridanou hodnotou, ktoré sú naozaj vysokokvalitné, inovatívne a e, majú nižšiu e, teda uhlíkovú stopu a väčšiu efektívnosť zdro- využitia zdrojov. Čiže chceme sa zamerať na uľahčenie transformácie našej ekonomiky a je to veľmi dobre prepojené na ďalšie vlajkové iniciatívy Európskej komisie, ako je mm, stratégia jednotného trhu, digitálny jednotný trh a tak ďalej. A to spoločne, samozrejme potom je tam e, únia kapitálových trhov, investičné plány, ktoré sú tým, e, tou hybnou silou zmeny. Niekoľko mm, tých dôležitých e, bodov, ktoré tu vidíme, v rámci toho akčného plánu. Toto je balík, ktorý sa snaží premostiť e, celý ten proces od e, návrhovania e, produktu až po teda výrobný proces a spracovanie odpadu. Čiže je tu zmenica o odpadov o skladkovaní, ktoré sú ambiciozne, ale sú tam dosiahnuteľné ciele recyklácie do roku 2030. Napríklad 60 eh, komunálneho odpadu sa má recyklovať, potom je tam eh, cieľ eh, maximálne 10 skladkovania a je tam návrh týkajúci sa balenia, kde sú špecifické ciele pre re- recykláciu obalových materiálov. Má sa tiež zlepšiť celkový rámec spracovania odpadov a aby prechod na obehovú ekonomiku sa stal realitou, musíme prestať vnímať odpad len ako environmentálne riziko, treba ho vnímať ako veľmi hodnotný ekonomický zdroj. V tomto kontexte chcem vyzdvihnúť tri dôležité zmeny v návrhu o odpadoch. Poprvé, odpad e, vyjasňuje kľúčové definície, predkladá jednotú metódu výpočtu, aby verejné orgány a ekonomické operátori mali jasno vo veci. Po druhé, komisia navrhuje zmeny v súčasných pravidlách týkajúcich sa vedľajších produktov a odpadu na uľahčenie využitia týchto zdrojov napríklad v priemyselnej symbióze a po tretie, minimálne spoločné požiadavky v celej EÚ, čo sa týka zodpovednosti e, výrobcov, tam, aby, aby sa zaviedli takéto spoločné schémy. Chceme vytvoriť e, rovnaké podmienky aj pre malé a stredné podniky. Komisia tiež navrhuje modulovať poplatky na základe skutočných e, nákladov na celý životný cyklus produktov a aby sa zvažoval aj lepší návrh produktov. Ešte niekoľko slov k akčnému plánu To, čo tu máme v našom legislatívnom balíku o odpade, je veľmi kľúčové pre celý rámec a regulačné prostredie, kde sa teda snažíme dosiahnuť tieto ciele, ale nepostačuje to samého sebe a preto e, máme tento akčný plán, ktorý sa snaží e, uľahčiť ten prechod z lineárnej na obehovú ekonomiku. Majú sa vytvoriť podmienky na túto transformáciu a z toho chceme vypichnúť tri prvky. Prvý je prepojenie na našu politiku surovín. Ako som povedal, jednoduchý oplavý manažment nepostačuje. Potrebujeme znovu získať tie najcennejšie a najvzácnejšie zdroje a to je e, tak v návrhu e, tej smernice o odpadoch e, ako kľúčový cieľ, ako aj v ďalších, e, aj v tom akčnom pláne. No a potom je tu snaha zvýšiť bezpečnosť dodávok ale iba vysokokvalitné materiály si nájdu svoj trh. Začína to s lepším, zlepšením spracovania a, a e, riadenia odpadov a prechádza to k čistým materiálovým tokom na vysokokvalitnú re, no, recykláciu. Musíme posilniť fungovanie trhu pre tieto materiály a to je môj druhý bod, to je teda ten e, jednotný trh. Musí fungovať nielen pre lineárnu ekonomiku, ale aj pre obehovú a tu skúmame fungovanie eh, sekundárneho trhu so surovinami a komisia sa sústreduje na štandardy kvality, ktoré treba dosávať eh, všade, kde je to možné. Eh, sú tam ďalšie naredenia týkajúce sa teda odpadov, ktoré komisia príjme, týkajúce sa hnojiv, ktoré komisia príjme koncom tohto týždňa, čiže majú sa z bioodpadov aj recyklovať e, výživ, e, teda živiny. Je tu dopad po e, menej uhlíkovej intenzívnej ekonomike a e, teda ekonomike, ktorá intenzívnejšie využíva zdroje. Súčasné nariadenie o hnojivách ne obsahuje e, procedúry na čistenie organických e, e, hnojív a preto ostávajú na národných trhoch. Tu sa budú harmonizovať pravidlá na produkty z bioodpadu a tak ďalej. Takisto navrhneme alternatívy, ako zabezpečiť, aby naše odpadové produkty a politiky e, týkajúce sa chemických produktov lepšie fungovali, aby sa podporila recyklácia a zlepšíme rámcové podmienky na e, prepravu e, do odpadu v, na jednotnom trhu. No a potom sú tu tie sektorové hodnotové reťazce. Vieme, že sú tu prierezové, horizontálne re, riešenia, ktoré nebudú fungovať vždy a všade pretože nie je jedno riešenie, ktoré funguje pre všetkých a preto sa snažíme riešiť tie úzke miesta, tie bariéry v konkrétnych sektoroch a hodnotových reťazcoch. A tu Máme teda stratégiu pre e, plasty, kritické suroviny a máme dobrovoľné usmernenia na posilnenie vysokohodnotnej recyklácie. Začali sme na základe návrhu komisie. Začali sme s tým už v rade a tešíme sa na podrobnú diskusie tu v parlamente a sme veľmi radi, že výbor ITRE spolu s výborom ENVY venuje pozornosť tomuto balíku a Máme tu tiež e, akčný plán a podrobný harmonogram našich činností. Komisia už e, pracuje na implementácii. Je to ambiciozný program, e, náročný program, ale naozaj sa tešíme na spoluprácu s Radou, parlamentom a ďalšími zainteresovanými. A naozaj dúfame, že to pož- po- pomôže európskej ekonomike, aby sa stala konkurencieschopnejšou a inovatívnejšou a udržateľnejšou. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán Peltomaki. Myslím, že ste už stanovili ten všeobecný rámec, čo sa týka tohto balíka a obsahu, takže môžeme začať s rozpravou. Spravodajcovia budú mať po 3 minúty. Kolega Talička dostane slovo ako prvý pretože e, zodpoveda za dve stanoviská, jednak za skládky, elektrický a elektronický odpad a preto dostane 6 minút, nie 3. Ďakujem pekne. Dobrý deň. Dobrý deň, pán generálny riaditeľ a ďakujem za prezentáciu. Vrátim sa do časov, kedy sa komisia rozhodla, že stiahnu tieto návrhy e, z rady. E, dostala sa pod veľkú kritiku parlamentu, pretože vysvetlenie, ktoré bolo uvedené, nebolo úplne správne e, nešlo len o lepší súbor návrhov a lepšiu legislatívu, ale jednoducho sa to zaseklo v rade. Čiže ak tie návrhy sa opäť zaseknú v ráde, tak očakávam, že komisia e, bude mať tentokrát odvahu e, pokračovať v tom. Čiže nie je to len potrebné, ale je to skutočná príležitosť. Takže súhlasím s vami, že sú to dve rovnako silné, dva rovnako silné rozmery, environmentálny a priemyselný. A keď tu uh, začneme vytvárať úplne, teda tieto príležitosti, vznikne úplne nový sektor priemyslu. Môj prístup k tomuto je pozitívny, aby som chcel vyzdvihnúť, že ten, táto transformácia bude vyžadovať nielen účasť na všetkých úrovniach e, vlády, správy, e, na úrovni komunálnych, regionálnych e, správ, administratívy, ale tú zmenu navodí priemysel. A to si musíme uvedomovať, to by sme mali vyzdvihnúť a mali by sme hľadať určité stimuly. A v tomto eh, kontexte som už pred nejakým časom položil otázku komisárovi, že ako máme vnímať návrh o finančných nástrojoch, ako sa tieto využijú, aký bude mechanizmus, metodika, aké bude zameranie či by sme sa mali zameriavať iba na recykláciu alebo na produkty samotné. Zatiaľ som odpoveď nedostal a naozaj by som bol rád, keby som tú odpoveď čo skoro dostal. Čo sa týka e, slabých stránok balíka vo všeobecnosti, myslím, že Ehm, je to, to zameranie sa na ľahký cieľ, pretože e, komunálny odpad je podľa mňa e, veľmi malá časť, je to vlastne len 10 celkovej celkového množstva. Potrebujeme skutočnú stratégiu pre e, priemyselný, ale aj pre stavebný odpad. Viem, že na to e, sa vzťahuje jedna zo smerníc, ale tá stratégia je naozaj veľmi kľúčová. Čo sa týka e, cieľu, cieľa skladkovania, myslím si, že väčšina parlamentu by bola veľmi za realizáciu tohto cieľa, aby sme neplitvali cennými zdrojmi ktoré sa momentálne exportujú z EÚ a sú solidným základom pre čínsky priemysel a ďalšie krajiny, ktoré majú legislatívu na 0% e, sládkovanie. Myslím, že sú tým príkladom, ktorý treba následovať. Samozrejme, návrh, ktorý máme pred sebou, e, sa dá vnímať ako menej ambiciózny, ale Chcel by som e, vystihnúť prístup komisie, pretože si myslím, že potrebujeme aj tých, ktorí naozaj zaostávajú. Potrebujeme aj ich zapojiť, aby to bolo úspešné. Musíme nájsť dobrý kompromis a e, budeme sa zameriavať e, aj na to, akú ambíciu preukážu jednotlivé členské štáty. Komisia by sa určite mala na to podujať. Čo sa týka metodiky, potrebujeme samozrejme kvalitné údaje, takže to je jeden z tých dôrazov, ktoré by som tu chcel dať. Potrebujeme celoeurópsku definíciu. Určite sa všetci zhodneme na tom, že to je nevyhnutné, ale podľa môjho e, pochopenia e, všetci zainteresovaní v Európe ešte považujú tú definíciu, ktorú navrhuje komisia za dosť nejasnú. Takže buď tu máme problém s komunikáciou, alebo to budeme musieť ešte riešiť, teda jasnosť definície. Ciele Percento podľa mňa nie je otázka, ktorú by sme si mali klásť. Odkiaľ to číslo pochádza? Čo je jeho základom? nakoľko relevantné sú štatistiky, s ktorými pracujeme. A štatistiky by inak samotné mali byť aj našim cieľom pozornosti. Kvalita e, druhotných surovín, tam by určite mal byť celoeurópsky štandard na tie druhotné suroviny aby sa materiály nielen vyrábali, ale aj používali. Ďalší prvok, ktorý by som chcel vyzvihnúť, e, to je administratívna záťaž, takže návrh by určite nemal zvyšovať administratívnu záťaž e, ani na členské štáty, ani na podniky, čo by mohlo nastať, e, pokiaľ tu budú príliš podrobné povinnosti výkazníctva, vykazovacie povinnosti čo sa týka vykazovania, to je určite e, zaujímavý a dôležitý nástroj a dôraz, ktorý by som tu chcel mm, klásť. Pokiaľ ide o recyklované materiály a opatrenia, ako ich označovať, aby sa e, teda uplatňovali na trhu s druhotnými surovinami, musíme to teda že Komisia pripomína potrebu vytvoriť trh pre druhotné suroviny a to je jednou z, e, jedným z tých pilierov, na ktoré by sme sa mali zamerať. A veľmi stručne, pani predsedajúca, k tým trom návrhom, e, k jednému som e, spravodajca, k druhému tieňovi. E, týka sa to teda odpadov, súvisí to so smernicou odpadov, prosím prostrednícom definície o odpade, to som práve spomínal. Potom druhá vec je zákaz skládkovania surovín, e, ktoré sa zbierajú e, separovane a nie je to jasné, ako komisia teda plánuje postupovať v prípade, že niektoré členské štáty nesplnia ciele do e, stanoveného termínu, niektoré členské štáty zatiaľ k tomu prístupujú veľmi vlážne. Batérie, elektronický a elektrický odpad, tu by som chcel vyzdvihnúť že kľúčovým je naozaj vykazovanie, takže E, mala, mala by tam byť aj kontrola kvality. Určite je to potom aj vyššia e, administratívna záťaž, ale otázka potom je, že kto bude robiť tú kontrolu kvality a ako. A viem, pani predsednička, že som prekročil svoj čas. Ešte by som mal niekoľko prípomienok k tomu odpadu, a, pretože to súvisí, ale určite v budúcnosti budeme mať viac času, keď budeme hlbšie v tom procese, pretože no, to už, tu už pôjde naozaj e, do tých, pôjde o tej detaily. Áno, presne toto som chcela povedať. E, dnes nemáme diskutovať e, o návrhoch medzi spravodajcami a ale je to skôr príležitosť eh, klásť otázky komisii, dávať um, určitú kritiku. Určite budeme mať ešte čas na eh, predstavenie našich názorov, keď budeme hovoriť v našom výbore asi v júni, predpokladám. No a teraz Miroslav Poche za SAD zodpovedný za časť odpady. Ďakujem, pani predsedajúca, pán riaditeľ. Decembrový návrh Európskej komisie o obehovom hospodárstve ma príjemne prekvapil, ako ste povedali. Nový prístup k materiálnym zdrojom a nakladanie s odpadmi, to je určite cesta, ako zlepšiť konkurencieschopnosť a vytvoriť nové pracovné miesta. Návrh komisie ide správnym smerom, určite. Mám ešte ale niekoľko otázok upresňujúcich. V smernici o odpadoch považujem za kľúčové niektoré otázky. Poprvé, definície. Myslím si, že napríklad komunálny odpad e, v tej definícii v návrhu poskytuje priestor na odlišné interpretácie a takisto biologický odpad je nejasná definícia. Namiesto upresnenia komisia rozširuje definíciu a to môže byť zavádzajúce pri výkone. Chcem sa teda spýtať, či komisia výklad definícií v Mm, smernici bude ešte upresňovať, alebo ako teda chceme za, zabezpečiť interpretáciu správnym spôsobom. Našim cieľom musí byť väčšie využitie odpadov ako surovinového, surovinového zdroja recyklácia. 65 komunálneho odpadu to je reálny cieľ podľa mňa. Ja by som možno chcel, aby komisia predložila dokonca 70 ako to predkladala v roku 2014 tento cieľ. Ale samozrejme všetko je otázka, ako sa budú tie ciele sledovať a hodnotiť. Musíme presne vysvetliť takisto prípravu na opätovné použitie alebo proces konečnej recyklácie. A otázka, moja otázka sa týka, ako sa bude vypočítavať dosahovaná miera recyklácie. Z návrhu smernice nevyplýva úplne jasne, čo všetko do toho má spadať Takže prosím, upresnite to. No a na záver dve otázky k novému článku 8a a k pozmenenému článku 9. V prvom prípade chcem vedieť, či komisia uvažovala o povinnosti zriadovať organizácie, aby sa uplatnila tá e, zodpovednosť výrobcu vziať odpad od spotrebiteľa aj nad rámec cieľa recyklácie opätovného použitia. Tie poverené organizácie by sa podľa mňa mali postarať o všetok odpad, aj keď už splnili ciele za dané obdobia, už nevedia nadmerný odpad spotrebiteľa, e, spotrebovať, pretože to nemôžeme nechať na spotrebiteľa. Takisto prevencia vzniku odpadu, článok 9, to stanovenie kvantitatívnych a kvalitatívnych indikátorov, to je nevyhnutné. Prečo komisia navrhuje aby sa ciele a ukazovatele vzťahovali najmä na komuni- komunálny odpad, pretože najväčšie množstvo odpadu produkuje priemysel. No a ďalšia otázka, či by bolo dobré stanoviť indikátory pre prevenciu vzniku odpadu v nadväznosti na energetický aspekt a odstraňovanie odpadov. Podľa mňa to nie je ideálne riešenie, ale môžeme o tom diskutovať. Ďakujem, pán Poche. E, vynikajúce. A teraz pani Ferreira, ktorá je e, zodpovedná ktorá je zodpovedná za obaly. Ďakujem komisii za túto dnešnú prezentáciu veľmi stručne. E, návrhy zahrňajú určité usmernenia, ktoré e, naozaj podľa môjho názoru môžu spôsobiť e, tú zmenu, ten posun od lineárnej ekonomiky k obehovej ekonomike. Musíme ale si uvedomiť, že aj obehová ekonomika má svoje o, hranice, svoje limity, pretože inherentný proces recyklovania si vyžaduje určité vstupy, napríklad energiu. A o, zároveň samozrejme obehová ekonomika môže usporiť materiály, energiu zároveň, ale predsa len obehová ekonomika má určité svoje hranice, obmedzenia. V hierarchii nakladania s odpadom sa musíme sústrediť v prvom rade na redukciu odpadu a na prevenciu vzniku odpadu a potom musíme riešiť opätovné využitie e, surovín. No a potom musíme recyklovať, samozrejme, ale v prvom rade ešte predtým, než nástupí recyklácia, musíme predchádzať tomu odpadu. E, niekoľko pripomienok. Komisia vo svojich návrhoch uznáva, že existujú rôzne situácie v rôznych členských štátoch a táto odlišnosť v členských štátoch sa vzťahuje na odlišné metodológie um, na výpočet tých e, čísel. A vy chcete harmonizáciu, vy teda vyzývate, aby sa urobila harmonizácia. Ja chcem poukázať na to, že v súčasnosti v rôznych členských štátoch sú rôzne stratégie, ktoré sa opierajú o odlišné metodológie a preto harmonizácia povedie k nevyhnutným zmenám, ktoré budú mať zasa náklady. Ako ste toto zvažovali? Ako to analýzujete? Máte, môžete nám poskytnúť určitý prehľad o jednotlivých členských štátoch? o tých odlišných metodológiách, ktoré sa využívajú na výpočty. No a potom, ako to bude s nákladmi, ktoré budú vyvolané tým prechodom na harmonizovanú metodológiu. To je ďalšia otázka. Komisia uznáva, že zmeny v smernici budú mať vplyv na rôznych verejných aj súkromných e, partnerov, na zainteresované strany, na subjekty v hospodárstve a ovplyvní to budúce investície. A ja by som povedal, že nie iba budúce investície, ale aj nedávne investície, ktoré sa zrealizovali na základe tých existujúcich metodológií. Takže vzniknú začiatočné náklady, ktoré vyvolá vlastne prechod na obehovú ekonomiku a o tých je potrebné jasne hovoriť. Návrh zahrania takisto určité veci, ktoré idú dobrým smerom. Okrem cieľov ale musíme aj nadefinovať spôsoby alebo prostriedky, ako tie ciele chceme dosiahnuť. Rád by som vedel, čo si myslíte o využívaní štrukturálnych a investičných fondov na uľahčenie prechodu na obehovú ekonomiku, aby sme ľahšie dosiahli tie ciele, ktoré sú v prepracovanom návrhu smernice. Ďakujem. Ďakujem. Teraz budeme pokračovať za politické skupiny. Jeden zástupca za skupinu, e, kolega Karinš e, za EPP. Každý bude mať dve minúty. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem pánovi Beldomaki za EPP by som povedal, samozrejme, nemôžeme byť proti znižovaniu objemu odpadu. E, proti tomu nemôžeme e, namietať, nikto nemá rád odpad, ale otázka je, ako to dosiahnuť. Na jednej strane môžeme zaviesť e, bujnú legislatívu, na druhej strane môžeme zavádzať stimuly. E, minimálne jeden rečník to už spomenul, že podnety alebo stimuly by sme nemali zanedbávať. Um, mali by to byť stimuly pre podniky aj pre jednotlivcov. Domnievam sa, že toto patrí k kľúčovým otázkam v, te, v tomto kontexte, pretože ak budeme dosahovať tento cieľ iba uh, striktnou legislatívou a trestami, tak ho nedosiahneme, lebo v konečnom dôsledku nemôžeme stratiť priemysel. Priemysel musí investovať, rásť a zároveň sa chceme zbaviť odpadu. Chceme zvyšiť o recykláciu. Ešte mám minútu a 10 sekúnd, takže budem stále e, zdôrazňovať stimuly, stimuly, ale to je zatiaľ všetko z mojej strany. Teraz dám priestor ostatným, aby sa vyjadrili. Ďakujem, pán kolega Karinš. E, ďakujem za vašu ohľadúplnosť. Teraz pán múdy um, e, za um, skupinu SAD. Um, pani Múdy, prepačte. Ďakujem. Ďakujem za túto prezentáciu. Princípy obehovej ekonomiky nie sú nové. Nad týmto sa zamýšľa už druhá generácia, ale teraz tu vidíme pred nami nové výzvy. Žijeme v kultúre, ktorá je zvyknutá produkovať odpad, všetko zahadzovať a e, v podstate e, obehová ekonomika by poskytla nové možnosti aj priemyslu. A my to musíme teraz nastaviť správne a musíme pristupovať proaktívne k tomuto balíku, aby naozaj vyprodukoval konkrétne výsledky. E, ja sa zaujímam najmä o tú oblasť obalov a balenia a odpadov, ktoré vznikajú z obalových materiálov. V mnohých sektoroch, príliš mnohých sektoroch vidíme výsledky súčasnej e, obalovej kultúry, ktorá existuje. A vidíme, čo všetko by sme mali zmeniť. Čiže musíme sa sústrediť v prvom rade na tú úroveň nového dizajnu, redesign, čiže balení je príliš veľa, obalové materiály sú príliš objemné a e, mrha sa takto zdrojmi. A takisto mnohé obalové e, materiály nie sú dostatočne recyklovateľné, čiže tu musí nastúpiť ten re- redesign, čiže nový dizajn tých, tých obalových materiálov a obalov. Ďalšia dôležitá oblasť, opätovné používanie. Toto musí byť už zabudované do produktov od začiatku. A tretí aspekt, e, tie normy recyklácie to sú naše ťažiskové body, na ktoré sa musíme stále sústrediť. Toto musí byť absolútnym centrom tej legislatívy, ktorá bude výstupom našej práce. Čiže zmena správania a stimulovanie ekonomiky e, tými normami, štandardami recyklácie. Ďakujem. Ďakujem pani kolegyňa Moody za EKR. Zdá sa, tu nie je nikto, kto by žiadal, kto by bol prítomný. Teraz skupina a ALDE kolega Federli. Nech sa páči, Federle. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, samozrejme, e, z obehovej ekonomiky e, môžu byť veľké zisky. My dlho pracujeme s týmto systémom. Vidím teda veľké prínosy pre ekonomiku, pre životné prostredie, ak sa to správne upraví. Viaceré členské štáty majú veľmi dobré funkčné systémy a našli teda rovnováhu a treba nájsť takúto rovnováhu aj v európskej regulácii, aby sme teda mali dobre fungujúce národné systémy. A treba sa pozrieť aj na rôzne definície, ako vlastne vypočítavame tie ciele, ktoré sú stanovené, aby sme teda vedeli, že s tým zaobchádzame správne, aby sme to mohli analyzovať, a takisto aby aj súkromné firmy vedeli, ako majú konať. A je tiež dôležité, aby sme dbali na to, že nevytvoríme prekažky v obchode medzi jednotlivými krajinami. Je tu obrovský ekonomický potenciál v obohovej ekonomike, ak eh, spracovame odpad, ktorý máme, ale to vyžaduje aj to, aby sme nemonopolizovali, aby sme nevytvárali nové prekažky medzi krajinami a takisto, e, aby úspešné firmy, ktoré dokážu efektívne zušľachťovať to, čo majú ako deponovaný odpad, aby e, toto bol zdroj, ktorý sa dá využívať aj dlhšie. No a posledná vec, ale veľký dôležitý bod, ktorý ma trošku znerozňuje, je, že my na úrovni EÚ hovoríme o princípoch, ako sa majú uplatňovať alebo používať suroviny E, nejakým tým kaskadovým princípom. E, ja chápem, že to je veľmi lákavé pre politikov stanovovať, ako súrovnia materiály alebo dokonca odpady sa mal e, používať, ale musíme nájsť rovnováhu medzi teda um, právom um, majiteľa alebo toho, kto predáva uh, tento uh, materiál a tým, kto ho kupuje na európskej úrovni, čiže aby tu nebola nejaká tieňová bioekonomika, aby sme sa my Uh, alebo teda, ak, ak by tu bolo nejaké lesné hospodárstvo, nemôžeme predsa my určovať, kto má ako um, uplat, uh, e, používať tieto uh, lesy alebo uh, produkty z lesov. Ďakujem. Ďakujem. A teraz kolega Javor za skupinu Zelených. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca, ďakujem komisii za predstavenie tohto balíka Myslím, že e, jeden bod máme tu všetci spoločný. Domnievame sa, že obehovú ekonomiku, zdrojovo efektívnu potrebujeme na to, aby európska ekonomika bola efektívnejšia, aby vytvárala pracovné miesta a zároveň, aby e, bola udržateľná. Napriek tomuto faktu musím e, uviezť, že e, komisia sa obáva splniť vlastný sľub, predložiť ambicioznejší návrh v porovnaní s e, tým návrhom z leta 2014. E, keď sa pozrieme napríklad na časť obaly, vidíme, že v novom návrhu nie je cieľ pre celkové zníženie využívania zdrojov. Právne záväzný právne záväzná zložka E, pre obaly je slabšia, tam sa ten cieľ znižuje na 65% zo 70 a takisto e, námorný odpad alebo morský odpad, to bolo odstránené, e, takisto zložka potravín, potravinový odpad, to sa strátilo. Pardon, prepačte, E, stopa, uhlíková stopa sa stratila odtiaľ. No a takisto sú tu ešte e, určité nové udalosti, ktoré vlastne komisia reflektuje v novom návrhu a to je tá produkčná stránka cyklu. Ja si myslím ale, že tu sa urobilo málo na to, aby sa naozaj e, zmenili e, vzorce spotreby a produkčné reťazce. Málo sa robí na to, aby sa prepojili jednotlivé subjekty pozdĺž reťazca. E, vo všeobecnosti ja si myslím, že tento návrh nie je vyložene zlý pre životné prostredie, ale o, odhady ukazujú, že potenciál na vytvorenie nových zelených pracovných miest v Európe je nižší v, s týmto legislatívnym balíkom ako s tým predchádzajúcim legislatívnym návrhom, ktorý predložila predchádzajúca komisia. A to zasa oneskoruje e, transformáciu európskej ekonomiky na skutočnú zelenú ekonomiku s efektívnym využívaním zdrojov. No a ešte jedna e, pripomienka pre pani predsedajúca. Hovorilo sa o dôležitosti stimulov v porovnaní s na um, striktnou legislatívou. E, súhlasím, ale keď to porovnáme s inou oblasťou, energetická účinnosť, tak e, vidíme, že za posledné desaťročie každý posun v energetickej účinnosti v Európe bol výsledkom legislatívy a legislatívnych cieľov. Čiže keď sa vzdáme legislatívy a legislatívnych cieľov, tak nebudeme schopní naozaj splniť naše ciele. Ďakujem. Teraz dám slovo kolegovi Kolíčekovi. Je to nový kolega za GUE. Vy nahradzujete vlastne pána Lansforda alebo pani Lansford. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. Bohužiaľ, kolegu Ransdorfa nenahradím, nehovorím 20 jazykmi a nie som ani chodiaca encyklopédia, ale stručne k tomuto materiálu, ktorý preberáme. Eh, pre, bol predložený určitý návrh. V Nemecku je Topferov zákon, ja pochádzam z priemyslu, na rozdiel od vážených kolegov som 20 rokov pracoval v sklárne, riadil som oceliareň a takisto v keramičke som pracoval, čiže viem veľa o recyklácii odpadu. Töpfov zákon v Nemecku, keď bol schvaľovaný, tak sme sa mu posmievali a hovorili sme, že to nebude fungovať. A pozrite sa, funguje to. Je to systém, ako e, národný štát môže riešiť e, väčšiu recykláciu rôznych odpadov. Okrem toho existuje asi 256 rôznych druhov odpadu. Komunálny odpad, to je iba malá časť celého odpadu a my sa musíme sústrediť najmä na veľkoobjemový odpad, aby sme ho postupne likvidovali a aby to vlastne neboli odpady, ale druhotné suroviny. Ako hovorí tento balík, výrobky sa musia navrhovať tak, aby uľahčovali separáciu materiálov. To už existuje e, veľa rokov. Máme na to smernicu, ktorá bola prijatá v tomto parlamente pred dvomi volebnými obdobiami a tam sme neurobili veľký pokrok. Po štvrté percento recyklácie musí byť e, také ako doteraz. Papier, sklo, kovy, plasty, to už existuje a to percento by malo postupne stúpať. Čiže ak návrh komisie je miernejší ako návrh z roku 2014, tak doporučujem, aby sa tam doplnili vyššie percentá u jednotlivých druhov materiálov, tak aby e, sme videli, čo je stráviteľné. Niektoré štáty majú systém recyklácie dobre vybudovaný, sú štáty, kde je to iba v začiatkoch. No a potom je tu ďalšia vec, ktorú balík nerieši, a to je odstraňovanie odpadov, nelikvidovateľných odpadov zo životného prostredia. Keď e, v Stredozemnom mori prídete na niektoré pláže alebo napríklad aj umelé nádrže e, vo vnútri e, európskych štátov, tak vidíte úlomky polystyrénu, kúsky plastov. Toto musíme riešiť. A posledná vec, obchadné prekážky pohybu odpadov vývoz odpadov do chudobnejších štátov je veľmi nebezpečná záležitosť aj v rámci EÚ. Už sa to deje. Niektoré bohaté štáty vyvážajú svoj odpad napríklad do Afriky. E, tak aby sme toto isté nezaviedli vo Európskej únii. Ďakujem. Ďakujem, čiže teraz sme skončili príspevky podľa jednotlivých frakcií a teraz tieňoví spravodajcovia. Ešte by som chcela dodať, že tu máme aj zastupcu DGNV, pán Lagedorf. Pokiaľ by niekto mal špecifické otázky týkajúce sa oblasti životného prostredia, tak bude pripravený vám ich zodpovedať. Čiže možno by bolo dobré vypočuť si teda tieto príspevky, čo nám pomôže pri schvalovaní balíčku. No a teraz kolega Roj je spravodajcom a budem mať na svoj prejav dve minúty. Yes. Uh, Ďakujem. Ja som počúval túto správu veľmi pozorne, ale myslím si, že je veľmi všeobecná. Obehové hospodárstvo je dobré, je to obrovská šanca. To nepopieram, ale ako dokázali aj nasledujúce príspevky, nevieme, do akej miery to má ísť, do akej miery majú štáty zasahovať. Niektorí kolegovia hovoria, že to nie je dostatočne stižiadostivý návrh, ale ja sa pýtam, podľa akého cieľa to meriate, nejaké e, vysnené ciele alebo realizovateľné ciele. Nevidím tam tie ciele. Musíme dbať na to, aby naše ciele boli rozumné, primerané, aby odštartovali obehové hospodárstvo v Európe, ale zároveň tí, ktorí to majú zrealizovať, by nemali byť tým preťažení sú tu dva problémy, na ktoré sa chcem spýtať. Poprvé, kde je tá hranica podľa komisie pre štátne zásahy? Predpisy, ktoré vytvárame, znamenajú, že my, sa, e, my zasahujeme do hospodárskeho cyklu a otázka je, ako hlboko zasiahnuť, ako intenzívne a nakoniec to nebude trhové hospodárstvo, ale plánované hospodárstvo štátom plánované, ktoré už nebude ponechávať žiadne priestory na manevrovanie. No a chcem vedieť, na základe čoho ste došli k tým číslam. Musím to hovoriť takto všeobecne, lebo nemôžem prejsť každou správou osobitne. No a druhá otázka z mojej strany. Komisia povedala, že musíme zohľadniť odlišnosť členských štátov a ja sa pýtam ako. Je pravdou, že v členských štátoch sú naozaj tie východiskové situácie úplne odlišné a je veľmi ťažké nájsť nejaké spoločné meradlo. Niektoré štáty urobili už z vlastnej iniciatívy veľa, ale ak nastavíme ciele podľa nich, ostatné štáty budú úplne preťažené. Ale ak zase budú nižšie nastavené ciele, tak tie pokročilejšie štáty budú musieť znižovať svoje štandardy. Takže chcem vedieť, Ako zohľadníte túto odlišnosť členských štátov? Ďakujem. Kolega Gírek. Ďakujem bardzo. Ďakujem pekne. Chcel by som hovoriť komisii o tej naozaj veľkej miere entuziasmu týkajúce sa recyklácie. Páči sa mi skôr to uzavreté hospodárstvo a to sú pritom dve, úplne, dva úplne rôzne prístupy. No a pôjdem ďalej a poviem, že samotné recyklovanie sa neoplatí vôbec a preto vznikajú problémy so získavaním materiálov. Prečo to tak je? Bol by som rád, aby sme sa na to pozreli eh, z uhla pohľadu inžinierov, ktorí sa venujú otázke spracovania. Ja som sa tomuto presne venoval, takže môžem vám o tom povedať trošku z teoretickej stránky. Pokiaľ máme prvotné suroviny, tak máme dočinenia s dodatočnou energiou, či tzv. exergiou. Takže, pokiaľ vytvoríme produkt, tak sa zníži miera energie. A pokiaľ ho ďalej budeme spracovávať, tak narastie entropia. Čiže pokiaľ sa budeme chcieť vrátiť k prvotnej fáze, prvotnému stavu, tak budeme musieť na tom vynaložiť oveľa viac energie. Aby sme sa dopracovali k obyčajnej recyklácii. Obyčajná recyklácia sa neoplatí. No a teraz zaznie veľmi dôležitá otázka. Je možné tie materiály používať inak? Využívať ich na iné ciele? Napríklad máme staré pneumatiky. Recyklácia takéhoto produktu je úplný nonsens, úplný nezmysel. Avšak tie pneumatiky sa môžu využiť tak, že sa rozsekajú na kusky, potom sa zlepia poliuretánom a potom áno, môžeme vytvoriť úplne iné výrobky na trh. A to isté platí aj pre iné typy, typy e, odpadov. Napríklad najhoršie je to v prípade odpadu z elektrických zariadení. Tam si neviem ani predstaviť, koľko typov e, materiálu z toho vyplýva. Takže na jednej strane dobre aj obehové hospodárstvo, to je fajn, ale ten cieľ musí byť iný. Cieľom nemôže byť samotná jednoduchá recyklácia. Ďakujem, budeme pokračovať. E, dáme teda prednosť tieňovým spravodajcom kolega Vikunen. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Antti Peltomäki hyvästä esittelystä. Ďakujem pekne pánovi Peltomakimu za dobrú prezentáciu. Obehové hospodárstvo pre Európu predstavuje veľa možností, tak ako hovorí komisia. Až 600 miliónov kilogramov odpadov by sa dalo každoročne v Európe recyklovať. Čiže je to dôležitý cieľ pre životné prostredie, pre hospodárstvo a pre podniky, pretože to predstavuje veľkú mieru podnikateľských príležitostí, ako to už zaznelo. Samozrejme, najväčšia výzva je nastaviť si také ciele, ktoré sú dostatočne ambiciozne, avšak zároveň realistické. Samozrejme, dôležité je tiež vytvárať stimuly pre firmy, ktoré investujú, predstavuje to pre nich isté riziko. Myslím, že nepodporujeme v podniky v tom, aby využívali odpad efektívne. To je najväčší problém v legislatíve. Mali by sme zabezpečiť prístup, ktorý e, berie do úvahy situáciu na trhu a rieši otázku využívania rozumného, rozumného využívania materiálov. Chcem sa opýtať pána Fatmakyho. Členské štáty používajú odpad veľmi rôznorodným spôsobom. Napríklad vo Fínsku máme veľmi dobrý systém e, výberu či vrácania plastových fľaší. 90% plastových fľaší sa, sa môže vrácať a dokonca až 100% sklenených fľaší a tie sa môžu opätovne používať. Možno by sa mohol zohľadniť takýto dobrý systém e, do kalkulácie. Na druhej strane otázka tiež nie, či teda tieto národné rozdiely sa budú zohľadňovať. Či by sme mohli mať jednotný trh aj v oblasti odpadu. Mohli by sme v prípade výpočtov zohľadniť tieto jednotlivé naozaj veľmi rôznorodé e, situácie v jednotlivých členských štátoch? Ďakujem teraz kolega Zoriňo. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcela by som sa poďakovať pánu generálnemu riaditeľovi za prezentáciu. Balíček obehového hospodárstva predstavuje pre Európu veľkú príležitosť. Naše obehové hospodárstvo by malo byť konkurencieschopnejšie a zároveň by nám to pomohlo posilniť hospodárske udržateľnosť a taktiež udržateľnosť hľadiska životného prostredia. Pokiaľ ide o smernicu o odpadoch, tam som tieňovým spravodajcom a v tejto oblasti je dôležitá miera recyklácie na dosiahnutie úspechu. Pokiaľ sa nám podarí recyklovať veľa a pokiaľ splníme do roku 2030 cieľ 60%, tak bude určite jednoduchšie ďalej postupovať. Je preto dôležité, aby fungoval celý systém. Európska komisia počíta s príspevkami z horizontu 2020. Vďaka tomu budeme schopní v tejto oblasti naozaj splniť stanovené ciele. Dôležité je, aby sme tiež riešili možnosti financovania. No a potom je tu ďalší prvok. Je to otázka subsidiarity, ale tak povediať s opačným smerom. Čiže pokiaľ členské štáty nesplnia cieľ, Európska únia môže zohrávať svoju úlohu a môže vyžadovať plnenie týchto cieľov. To však môže, môže, to však vyzerá tak, že tu nebude dostatočná miera politickej vôle alebo nedostatočné stimuly, ako už hovorili predrečníci. Myslím si, že pokiaľ ide o financovanie, tak nepotrebujeme iba tie pekné vysoké čísla, ale akúsi cestnú, cestovnú mapu, kde to bude všetko riadne popísané. Som presvedčený, že komisia a pen generálny riaditeľ budú schopní takúto cestnú mapu zostaviť a že táto bude rozšírená, bude zverejnená a pomôže nám naplniť tie ciele, ktoré by sme radi naplnili. Ďakujem. Pani Záborská. Uh, Ďakujem pani rejiteľka. Pán pán rejiteľ za informácie. Moja prvá otázka sa týka situácie v členských štátoch, pretože tá sa naozaj odlišuje. Estonsko, Grécko, Chorvátsko, Lotyšsko, Malta, Rumunsko a Slovensko možno budú potrebovať ďalších 5 rokov na to, aby dosiahli tieto ciele. Mohla by komisia podrobnejšie objasniť situáciu vo všetkých členských štátoch a konkrétne otázka znie, ku akým investíciám dochádza, aby bolo možné dosiahnuť ciele, ktoré ukladá smernica. Druhá otázka sa týka jednotlivých kategórií odpadov. Z návrhu to chápem tak, že 1,6 miliard tón sa nevyužilo opätovne alebo sa nerecyklovalo a čiže sme o nich prišli. Pokiaľ ide o iné kategórie odpadu, ktoré by sme mohli, mm, ktorým by sme mohli udierovať priority na základe technológií a investícií, mm, ktoré budeme potrebovať na to, aby sme ich spracovali, existujú nejaké kategórie? Ďakujem, pán kolega Rubik. Ďakujem za úsilie vynaložené v obehovej ekonomike. Ide o efektívne využitie, využitie prostriedkov. Myslím si, že všetci sme veľmi zodpovední voči občanom za maximálnu schopnosť a efektívnosť a veľká oblasť tej otázky je udržateľnosť. A tam je samozrejme e, aj obeh vody zaujímavý. Čiže ako to vyzerá v oblasti čistej vody pre občanov občianky a pokiaľ ide aj o čistenie odpadových vod, pretože samozrejme v odpadových vodách to tá mestská ťažba, respektíve teda to vyfiltrovanie e, cenných látok je dôležitou oblasťou a ako tu bude komisia v budúcnosti postupovať. Sí, la parola ora a Punset, a kolega Punset, prego. A teraz pán kolega Punset. Sí, buenos días. Um, a mí me gustaría decir... Pardon, kolegyňa. Ďakujem za slovo, dobrý deň. Chcela by som povedať, že nastavovanie stratégií a percent je podľa nás nedostatočné. Myslíme si, že komisia by sa mala angažovať viac, pretože pokiaľ toto ostane len v rukách členských štátov, tak potom stanovenie si stratégie či percentuálne hodnoty častokrát vôbec nie je efektívne. Myslíme si to preto, že recyklácia, oddelenie odpadov sa v jednotlivých členských štátov líši. Dokonca aj v rámci jednotlivých členských štátov sa toto môže líšiť región od regiónu. V niektorých prípadoch existuje percento recyklácie, čiže ľudia odpad recyklujú, avšak to percento opätovného použitia je veľmi nízke. A to preto, že ten odpad je heterogénny, hneď na úvod sa zle rozdeluje, čiže to znamená, že táto recyklovaná surovina je pomerne zlá a nemôže sa znova používať, čo nie je dobré pre obehové hospodárstvo. Kolegovia z Nemecka a Fínska spomínali, aká je prax v jednotlivých krajinách a podľa mňa je absolútne zásadné, aby komisia toto zohľadnila. Zaujímalo by ma, či komisia okrem komis- eh, pardon, smernice, kde stanoví ciele, či zvažovala aj nejaký plán rozvoja, kde sa nastaví, ako sa bude postupovať, aké kritéria treba dosiahnuť, aké kroky učiniť, aby sa ten cieľ dosiahol. Pretože pokiaľ to necháme len člen, na členských štátoch, tak to poznáme, vieme, že to nevždy funguje a niekedy sa jednoducho nerecykluje efektívnym spôsobom. Ďakujem. A na zozname mám napísaného posledného rečníka. Uh, three short points. Um... Rečníčku, pardon, áno, ďakujem. Mám tri pripomienky Existujú výskumy, dôkazy z jednotlivých európskych agentúr a tak ďalej, ktoré sa týkajú zdravia a bezpečnosti a kvality e, práce, práce v rámci okruhu recyklácie. No a ja si myslím, že v tomto návrhu o obehovom hospodárstve musíme zvorať do úvahy nielen otázku rastu a pracovných miest, ale aj kvalitu týchto pracovných miest a potom rizik e, v oblasti zdravia a bezpečnosti, ktoré e, hrozia v oblasti recyklácie. Druhá vec. Voliči v mojom volebnom obvode v Spojenom kráľovstve vyjadrili obavy, že občas niektoré veľmi pokročilé krajiny, a mali by sme byť radi, že niektoré krajiny majú naozaj veľmi e, pokročilý systém recyklácie, ktorý už existuje na národnej úrovni, avšak niekedy môžu existovať prekážky v rámci obchodu na jednotnom trhu. No a pokiaľ ide o, o balíček pre obehové hospodárstvo, mali by sme nájsť taký spôsob, aby sme sa, zabezpe- aby sme sa ubezpečili, že niektoré formy e, recyklácie nebudú predstavovať blokády na vnútornom trhu. No a tretia pripomienka, naozaj podporujem myšlienku cieľov a trhu, ktorý by sa vytvoril pre druhotné materiály. Musíme sa taktiež zaoberať tým, že exportujeme naozaj veľkú mieru prvotných surovín, ktoré by sa dali recyklovať a lepšie využívať aj pre priemysel v Európe, pokiaľ by sme naozaj podporovali inovácie. A to by prispelo k lepšej budúcnosti nášho priemyslu, čiže prepojiť priemyselnú stratégiu s obehovým hospodárstvom je podľa mňa dôležité No a mali by sme si nastaviť cieľe pre tieto druhotné suroviny a vytvoriť potenciálne trhy pre ich využívanie. Ďakujem. Bene, abbiamo concluso. Ďakujem, čiže dostali sme sa na záver zoznamu rečníkov. Zaznelo to naozaj veľmi veľa otázok. Času na odpovede je málo. Dám slovo opäť pánu Peltomakimu. Ten sa pokúsi so situáciou popasovať. Nech sa páči. Thank you. Uh... Ďakujem za slovo. Tých pripomienok bolo naozaj veľa aj otázok. No v niektorých pripomienkach sa niektoré témy opakovali, čiže k tomu by som sa vyjadril najprv. Otázka znie, nakoľko by sme mali regulovať, nakoľko by sme mali vytvárať stimuly, aká je správna rovnováha v tejto oblasti. No a ja si myslím, že komisia toto musí opätovne preskúmať a zaviesť ešte aj akčný plán na dôvažok k tomu, čo máme v legislatívnom balíčku. My, pokiaľ používame právny nástroj a záväzné ciele, tak vždy musíme samozrejme chápať aj to, čo z toho bude nakoniec, ako bude vyzerať reálne situácia na trhu a ako na to budú reagovať eh, hospodárske subjekty. Komisia v tejto chvíli navrhuje obe formy, čiže aj mieru regulácie, Samozrejme, pozrieme sa na to, ako fungujú jednotlivé reťazce, no a potom na druhej strane sa budeme zameriavať aj na e, tom, aby existovali benefity pre niektoré typy modelov. Naozaj e, si uvedomujeme, že v jednotlivých členských štátoch sú veľké rozdiely. Toto bol práve jeden z dôvodov, prečo sme sa rozhodli zaviesť možnosť flexibility. No a v druhej časti balíčka komisia navrhuje také opatrenia, ktorým eh, sa zohľadňujú rôzne štartovacie pozície. Samozrejme, bude z toho všetkých vyžadovať vynaloženie väčšej snahy, no a pokiaľ ide o hľadisko obehového hospodárstva, je veľmi dôležité, aby existoval vnútorný trh. Čiže samozrejme jednotlivé hospodárske subjekty musia spolupracovať. No a potom tu bola otázka týkajúca sa monitoringu My sme sa pom- po- samozrejme pokúšali navrhnúť jednoduchý rámec monitorovania. Musíme sa zamerovať na viacero otázok, bezpečnosť dodávok, opätovné využitie, vytváranie odpadu, správa odpadu, spracovanie druhotných e, súrovín, obchodovanie s tretimi krajinami a tak ďalej. Čiže je toho veľa No a niektorí z vás nie sú úplne spokojní s definíciami a tým, ako sme niektoré veci vypočítali. Avšak komisia sa naozaj in, veľmi snažila tieto body vypracovať jasne a ja, my sa chceme ubezpečiť, že nástroje, ktoré sa budú používať, sa budú uplatňovať koherentným, konzistentným spôsobom. Potom tu bola otázka týkať sa toho, ako možno používať rôzne typy materiálov. No a samozrejme, všetci si uvedomujeme, že tu je problém definovať rozhranie medzi legislatívou týkajúcou sa výrobkov, legislatívou týkajúcou sa odpadov, či legislatívou z, z, z oblasti chémie. No v tejto chvíli ešte nie všetky balíčky sú hotové, avšak samozrejme budeme sa tomu ďalej venovať. Potom, nakoľko môže byť e, efektívna regulácia a ciele, pracujeme na energetickej účinnosti prostredníctvom smernice o ekodizajne. No a myslím, že sa dá povedať, že existujú prostriedky na základe použitia legislatívnych e, nástrojov, ktoré nám umožňujú sa sústrediť na niektoré typy výrobkov. No a chcel by som povedať, že zohľadňujeme aj to, ako tie isté typy právnych nástrojov by sa dali používať aj na efektivitu zdrojov. Presne to chceme vyriešiť prostredníctvom tohto balíčka. Bolo tu tiež veľa ďalších otázok. Je tu kolega nielen z General Register Growth, ale aj z Environment, ale tých otázok je naozaj toľko a sú tak rôznorodé, že si myslím, že by sme potrebovali viac času na to, aby sme sa naozaj seriózne mohli pustiť do diskusie o jednotlivých odvetviach oblastiach, o ktorých sa tu dnes hovorilo. Každopádne by som chcel povedať, že veríme tomu, že tento balíček naozaj odráža široký rozsah zúčastnených strán. Zorganizovali sme aj verejné konzultácie predtým, ako bol balíček prijatý. A chcel by som povedať, že sme mali takmer iba výlučne pozitívne reakcie od jednotlivých hráčov, či už to boli mimovládne organizácie, zástupcovia priemyslu na rôznych úrovniach. Samozrejme, otázka znie, kto získava najväčšiu mieru hodnoty v jednotlivých modeloch, avšak dnes by som chcel povedať, že sme si celkom istí, že tento rámec poskytuje dobrý základ pre nás všetkých, aby sme sa mohli zameriavať na špecifika, konkrétne otázky v existujúcich postupoch. No a pokiaľ ide o monitoring, tak máme plán, vďaka ktorému myslím, že po 5, do, po 5 rokov budeme schopní pokryť všetky otázky, ktoré tu zazneli, ktoré sa týkali toho, ako hodnotiť, ako merať, ako reálne zhodnotiť dosahy tohto balíčka. Sí, grazie, signora. Ďakujem pekne, pán Peltomaky. Ako ste už povedali, mnohé otázky zostali otvorené. Je tu ešte mnoho otáznikov, ktoré musíme v nadchádzajúcich mesiacoch prebrať. Máme ešte pár minút čas a preto by som rada dala opäť slovo našim trom spravodajcom, ak sa chcú ujať slova pán Telička, Poche a Ferreira. Máte jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Myslím, že momentálne súhlasím so zástupcom generálneho riaditeľa, že niektoré tie témy, pred ktorými sa ocitáme, sú príliš podrobné na to, aby sme ich e, prebrali za minútu, takže skôr by som niekedy v tomto formáte alebo bilaterálne sa neskôr ešte vrátil podrobnejšie k niektorým bodom. Ďakujem pekne. Veľmi podobne, jenom asi dva komentáře. Ja sa k tomu staviam podobne, len snáď dve pripomienky. Mali by sme sa podrobnejšie zamerať na problematiku odpadov v stavebníctve. To chýbalo v tej analýze a myslím si, že to dôležité je. A bude e, náročné rozlusknúť tento e, oriešok e, týkajúci sa e, dopytov a e, nechajme to zatiaľ na tie ďalšie rokovania. Kolega Ferreira, prego. Pán kolega Ferreira. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. V prvom rade chcem povedať, že ďakujem všetkým za ich vystúpenia a ešte dve veci by som načrtol. Jednak je tu tá zásadná otázka, ktorá sa viackrát ukázala, že ako to vyzerá s tými stimulmi, nestačí stanoviť ciele, treba stanoviť aj cesty, ako tieto ciele dosiahnuť. Takže to som chcela ešte raz nadniesť. Ďakujem. Nepostačuje mať len viac stimulov. No a ešte, čo sa týka uh, odpadového balíka konkrétne, niekedy dochádza k určitému možno uh, nepochopeniu uh, Takže budeme si musieť vyjasniť pojmy v tomto procese, environmentálne externality a zabezpečiť, aby sa tieto externality environmentálne nestali sociálnymi aby to nešlo na úkor tých, ktorí nie sú celú túto záťaž. Ďakujem pekne za túto diskusiu. 14. júna budeme v ITRE diskutovať o návrhu správy 16. júna. Končí lehota na predloženie pozmeňovacích návrhov a 13. oktobra je plenárne zasadnutie naplánované. Ďakujeme pánovi zástupcovi generálneho riaditeľa. Srdečná vďaka za vaše vystúpenie. A teraz máme ešte pár minút, aby sme si vymenili členov panelu, pretože prídu teda výskumníci, ktorí uh, budú prezentovať ďalší bod programu. Allora il par eh, resteranno al loro posto seduti. E, dobbiamo esaminare... Dobre, takže už sedia, takže ide o štúdiu na tému realizácia smernice o energetickej efektivnosti článok 7. A vypočujeme si teda vystúpenia z zúčastnených vedcov. Takže snáď eh, na úvod niekoľko stručných slov. Viete, že dnes ide o tri štúdie, ktoré eh, zadali naši ministri prevedú výskum, takže mali by sme asi intenzívnejšie využívať e, tu, tento servis, pretože robia fakt e, dobrú prácu a nejde iba o dôležitú tému. Ide o to, aby sme dostali podporu pomoc, eh, aj pokiaľ ide napríklad o eh, správu pána Pípera, ktorá je na programe neskôr, takže snáď aj eh, z toho môžeme vyvodiť nejaké závery pre našu legislatívnu prácu. Máme k dispozícii asi 30 minút, takže poprosím všetkých, aby dodržali svoj stanovený čas. Prvý rečník je profesor Christian Egenhofer, z Center of European Policy Studies, kde je e, teda vedúcim výskumným pracovníkom a e, predstaví nám dokument e, na základe toho článku 7 smernice. Srdečne vás tu vítam, ďakujem vám za odvedenú prácu a vopred ďakujem za vaše jasné slova. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem za pozvanie, vážené poslankyne a poslanci Európskeho parlamentu. Túto správu sme vypracovali e, k stanovisku zainteresovaných k implementácii článku 7 smernice o energetickej efektívnosti, čiže to je ten program povinných, teda sú si povinné programy energetickej efektívnosti, je to kvalitatívna štúdia, nie štatisticky reprezentatívna práca je dôležité mať toto na pamäti. A čo sme urobili v zásade, sme Eh, sa opýtali niekoľko takých eh, zásadných otázok rôznych zainteresovaných subjektov, ako fungujú tieto programy energetické efektivnosti, či môžu fungovať, aké sú tam prekážky, ako je možné tieto prekážky prekonať, čiže čo je najlepšia prax. A takisto sme sa pozreli na tie najhoršie príklady, no a zosumarizovali sme to. Takže s kým sme mali tie intervia? V podstate subjekty, ktoré fungujú na trhu, v Bruseli by ste ich mohli nazvať lobbystami, ale takisto sú to výskumní pracovníci a veľmi rýchlo sa ukázalo, že slovo energetická efektívnosť respektíve svet eh, v energetickej efektivnosti je veľmi malý, je to nejakých 60-70 ľudí, ktorí majú množstvo informácií Mali sme teda dva úrovne, dve úrovne týchto interviú, najprv na európskej úrovni, skúmali sme všetky tie európske otázky a potom sme interviovali expertov z členských štátov a zamerali sme sa na následujúce členské štáty Bulharsko, Dánsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Poľsko, Španielsko, Holandsko a Spojené kráľovstvo a zistili sme, mm, ešte aj menej úplné informácie za Rakúsko a Taliansko. E, trvalo to asi 6 týždňov a celkovo sme teda hovorili asi s 53 ľuďmi, buď po telefóne alebo online, cez online prieskumy. A teraz by som uviedol niekoľko tých základných výstupov. Možno sú také e, nezriadané, neusporiadané a možno zohľadňujú aj našu subjektívnosť, ale to asi viete. E, takže prvá vec je tu množstvo informácií, údajov, ktoré sú na úrovni EU k dispozícii, e, sú na úrovni EU, sú na úrovni členských štátov. Je to všetko teda vo vedeckej komunite dostupné to teda viete a podľa mňa e, toto je výsledkom EÚ a financovania teda e, zo strany EU a členských štátov pre projekty výskumu, čiže máme tu dobrú komunitu výskumných pracovníkov, pokiaľ ide o energetickú efektívnosť. No potom viac k tej podstate Takmer všetci sa zhodli na tom, že tieto programy záväzno, e, povinnosti energetickej efektivnosti majú zmysel, že treba ich realizovať, že je tu vysoká podpora, dokonca nadšenie, ale väčšina je presvedčená, že by to malo byť podporované alternatívnymi opatreniami. No aby to fungovalo, takmer všetci zainteresovaní povedali, že tá e, klauzula Sunset 2020 by sa mala odstrániť pretože tieto programy sú niečo dlhodobé a ak skončia v roku 2020, tak to nemá veľký zmysel. Takže to bola jedna z tých vecí, na ktorých sa všetci zhodli. Štvrtý bod, asi mi už e, veľmi rýchlo uplynie čas, keďže som mala len 4 minúty. Štvrtý bod je, že ešte stále je veľmi ťažké e, zarobiť na energetickej efektívnosti. Takže je to e, náročné pre ľudí a súvisí to s tým, že ponuka nie je zahrnutá v tých zmluvách o energiách a ak, to, ak tam nie je tá ponuka, e, tak ten e, e, model podnikateľský je dosť komplikovaný. Vzhľadom na to, že mám 4 minúty, tak týmto svoj prejav ukončujem. Ďakujem a teraz dostane slovo pani Tina Fosset, ktorá bude hovoriť o plánoch členských štátov Dobrý deň, som Tina Fawcett z Oxford University a spolupracovala som s kolegom Janom Rozenálom z University of Sussex a máme teda financovanú štúdiu e, k tomuto článku 7 smernice. On robil svoju prácu aj pre komisiu, toto je také naše východisko. Naša správa mala zodpovedať niekoľko otázok, teda ako členské štáty využívajú tie uh, výnimky a vylúčenia v rámci e, smernice, aby dosiahli svoje cieľe v článku 7, odkiaľ prichádzajú úspory, aké politiky, aké sektory sa do toho zapájajú, aká je dôveryhodnosť navrhovaných národných e, reakcií na článok 7. E, mali sme sa zamerať na e, teda tieto e, programy povinnosti energetickej efektívnosti a boli tam aj prípadové štúdie a odporúčania. Veľmi stručne k metodike všetko, čo tu hovoríme, e, vychádza z toho, čo nám povedali členské štáty. My sme nepreverovali tie informácie. Jednoducho toto nám členské štáty povedali. No a je v tom aj určitý akademický výskum, ale v zásade sú to plány členských štátov. Takže, čo sa týka stanovenia národných cieľov, členské štáty môžu vylúčiť niektoré druhy energetické spotreby, najmä dopravu. Um, a ďalšie druhy, ale e, je tam aj celý rad výnimiek, ktoré môžu e, členské štáty využiť, aby stanovili svoje člán, e, ciele podľa článku 7 a všetky členské štáty využili či už vylúčenie alebo výnimky a takmer všetky využili všetko. Čiže to zníženie 0,5 ročne v podstate je len polovica teda nie je to 1,5%, je to 0,75% ročne, čiže iba polovica sa dosiahla. Čiže je tu možné zaviesť buď takýto program, alebo využiť alternatívne opatrenia, alebo je možné urobiť oboje a krajiny sa k tomu postavili veľmi rôzne čo sa týka politických mixov a počtu politík. Takže máme napríklad e, jeden program v niektorých krajinách a v Nemecku je tam nejakých 112 takýchto e, programov alebo politík. Čiže členské štáty na to zareagovali rôzne. A odkiaľ očakávame úspory, e, tieto programy energetickej efektivnosti sú samozrejme najdôležitejším prvkom. Tam sa očakáva 34% na úspora a 19% má ísť z finančných programov a 14% z e, energetickej a uhlíkovej dane. Čiže máme tu dva druhy e, úspor, sú tam aj finančné opatrenia, ktoré menia náklady na energiu a energetickú efektívnosť. Na no, čo sa týka sektorov, najvýznamnejší sektor keď očakávame úspory, je, e, teda, e, sú budovy, 42% úspor sa očakáva teda z budov a 44 e, prierezovo zo všetkých sektorov, ale teda 42 najviac očakávame zo sektoru budov. Ešte k tomu, nakoľko je to dôveryhodné, tieto úspory skúmali sme štyri kritéria. Najdôležitejšie sú rizikové oblasti, teda nejaká doplnkovosť, to je nová e, politika. A potom je tu riziko, že sa to teda e, nezrealizuje. Ak sa zanalizujú rizika v štyroch rôznych kategóriách, tak sa zistí, že iba 14% všetkých energetických úspor naozaj sú plne oprávnené, skutočne e, tam e, nie je to riziko, že sa to e, nezrealizuje a tak ďalej. Čiže je tu momentálne stále veľké riziko, že z toho, čo členské štáty si naplánovali, sa veľa nesplní. A čo sa týka tých e, povinností energetickej efektívnosti, um, majú celkom úspešnú históriu, 16 členských štátov ešte plánuje zaviesť to, ale sú tam určité obavy, či sa to zvládne vzhľadom na to, že to treba zaviesť v relatívne rýchlom čase. No a na záver ešte je to veľmi komplexná oblasť politiky, myslíme si, že členské štáty potrebujú viac usmernenia, potrebujeme e, viac takýchto formulárov na výkazníctvo, potrebujeme e, pomoc pri interpretácii toho, ako článok 7 e, pretaviť na skutočne efektívnu politiku. Ďakujem. Grazie, Ďakujem. Tina Fawcett z University of Oxford. Ja som zabudla predstaviť. Musím sa ospravedlniť, e, bolo to veľmi zaujímavé, čo hovorila. A teraz dostane slovo e, doktor Andrea Bigano z EFM Servíci, e, teda to je talianské výskumné pracovisko a máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, ďakujem za pozvanie. Mám tu niekoľko slajdov, dúfam, že to bude fungovať. Takže našim zadaním bolo preskúmať podrobnosti sektora budov a aké sú tam iniciatívy e, pre domácnosti. Čiže chceli sme zájsť do podrobností toho, čo prezentovala pani e, Fawcett, teda ten sektor, ktorý sme definovali ako najväčší zdroj úspor, je to dôležité, pretože domácnosti tiež môžu usporiť energiu inými spôsobmi. Napríklad môžu využívať verejnú dopravu a na to sa táto správa ale nevzťahovala. Takže čo zistíte, čo nájdete v tej správe? V zásade e, sú tu kľúčové fakty, to, čo sa dá nájsť v akademickej literatúre a sú tam štúdie, ktoré posudzovali implementáciu smernice. Trošku viac sme sa zamerali na niektoré prípady, najmä na najlepšiu prax. Pozreli sme sa na to, čo sa stalo v Dánsku, Francúzsku a v Holandsku. Potom sme mali teda dve takéto štúdie, jednu o Spojenom kráľstve a jednu o Taliansku. A tam sme sa podrobnejšie pozreli na to, ako sa tá smernica mala implementovať, pokiaľ išlo o sektor teda e, stavníctva domácnosti. Na, na záver máme ešte niekoľko odporúčaní, to je v tej správe. Takže, aby ste mali určitú predstavu o našich zisteniach, je to podstatne viac než toto, ale Mm, toto je taký malý náznak. Zistili sme, že je ťažké vypichnúť si, čo je dôležité pre domácnosti, ako pre pani Fawcett. Je tam mnoho prekryvajúcich sa politík a mnoho z toho znamená, že domácnosti musia vynaložiť veľké úsilie. Jedna vec, ktorú sme si všimli, najmä pre tento sektor, bolo, že povinnosť sa zameriava na tie najjednoduchšie ciele, Čiže ide o implementáciu ľahkých cieľov, ľahkých technických opatrení. Je teda veľmi dôležité e, využite to, čo je ľahké najprv, ale členské štáty by mali byť možno trošku ambicioznejšie, mali by si e, vybrať aj zásadnejšie opatrenia literatúra, ktorú som spomínal, tam je to riziko určitého využívania e, tých e, finančných e, nástrojov, keby si tú renováciu urobili aj tak, čiže je tam to veľké riziko a treba to zohľadniť. A potom je tu riziko tých efektov, že sa to celé zvráti, čo sa ťažko kvantifikuje, ale pre mm, tento sektor budov je tam mierne riziko do 30%, že... Ach, vidím, že som už prekročil svoj čas. Takže, by som to uzavrel tak, že všetko je v záveroch správy. Ďakujem. Grazie lei, Bigano. Ďakujem pekne, pán doktor Bigano. A ak sú teda otázky, tak e, sa kolegovia môžu prihlásiť o slovo a pripomínam ešte, že obsahová diskusia bude pri preberaní nasledujúceho bodu pána Pípera, správy pána Pípera. Takže e, teraz len konkrétne otázky k tomu, čo tu práve zaznelo, otázky pre našich referentov a potom mm, sa obratíme na naše služby. Čiže je tu tá štúdia aj určitým zhrnutím, respektíve možno by tu e, mali všetci dostať zhrnutie týchto štúdií. Niektorí kolegovia už to zhrnutie majú a všetci by to mali dostať. Takže prosím vás, celá tá štúdia a zhrnutia, to by malo byť k dispozícii všetkým. Pán Píper, nech sa páči. E, Mám niekoľko e, malých pripomienok k jednotlivým štúdiám a potom otázku pre všetkých. Takže pán profesor Egenhofer, vy ste riaditeľom Inštitútu pre energetiku a klímu a trošku ma irituje výber tých zainteresovaných subjektov. Vidím tu zainteresované subjekty, ktoré s energetickou účinnosťou zarábajú peniaze. A potom Napríklad e, zákazníci, e, priemyselné e, zväzy, um, to, to, toto mi tu tiež uh, chýba, aby tá výpoveď bola dostatočne celoplošná. Uh, zástupkyni Oxfordskej univerzity chcem povedať ďakujem za to, že ste uh, takto dobre popísali článok 7, uh, výhody aj komplikácie, ale tá ročná úsporná miera 1,5%, toto mi nie je jasné, vy cez um, úsporné alternatívne opatrenia sa dostávate k číslo 0,75%. Ako je ale možné, že napriek tomu dosahujeme ten um, 20-percentný cieľ do roku 2020, keď podľa vás členské štáty úplne zlyhávajú? Je to rozpor. Ako to je? Teraz pán Bigano, ďakujem za vašu štúdiu. Sú tu výhody aj nevýhody v oblasti budov. Sú tu veľmi dobré popísané. E, vy popisujete ten tzv. rebound effect a odporúčate, aby kvôli tomuto efektu sa tie ciele úspornosti nastavili trošku vyššie. Čiže ak e, ja tomu nerozumiem. Keď je tu rebound effect, tak e, keď sme predtým spotrebovali viac energie, e, keď sme predtým niečo usporili, tak by sme mali spotrebovať viac energie. Prosím, vysvetlíte mi to. Teraz otázka pre všetkých troch. Niektorí hovoria, e, že by ste chceli bez alternatívnych opatrení mať tento úsporný systém pre všetky štáty. Ale e, v niektorých štátoch sa, sú stovky dodávateľov energie, ako by som ja, ako dodávateľ energie, na to mal reagovať, keby som každý rok mal úspornú e, povinnosť 1,5 Ja by som si na to zobral jednoho veľkého servismena, ktorému by som povedala, povedal, že musím toto dodržať, e, musel by som robiť celé európske verejné obstarávanie. Ale tým vlastne narušujeme podporné programy cez podporné programy si môžem e, zvoliť môjho servismena, ktorý, ktorý mi to e, nastaví. Čiže cez tieto programy by to bol lepší prístup ako všeobecná úsporná povinnosť, kde vlastne tie koncerny robia tie investície do úspor. A toto je pre mňa ťažiskový bod a ani jeden z vás troch e, toto nespomenul. Ďakujem. Teraz poprosím o trošku stručnejšie vyjadrenia. Pán kolega Poche, tieňový spravodajca, ako prvý, nech sa páči. Ďakujem, ja budem veľmi stručný. Ľutujeme, že tieto štúdie neboli prezentované pred prípravou samotnej e, správy o implementácii. Škoda, že táto diskusia prebieha v jeden deň. Možno sme sa mohli na to lepšie pripraviť. Sú tu dva kľúčové problémy. Jednak je tu prílišná flexibilita smernice e, pre členské štáty v článku 7 a výsledok je, sú, je len polovičná úspora, nie 1,5%, ale iba 0,75%. No a potom tie národné renovačné stratégie nie sú implementované. Ja dúfam, že všetko toto kolega Píper zapracuje do svojej správy, ktorá vlastne bude E, posudzovaná o chvíľu. Prepačte, čakám na tlmočenie. Teraz má slovo kolega Javor. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja mám stručnú otázku pre hostí. E, tie ciele pre členské štáty cieľ do roku 2020. Na to máme národný záväzný cieľ, ale potom ďalšie kolo cieľov do roku 2030. Na to existuje celoeurópsky cieľ 27%, ale neexistuje záväzný cieľ pre členské štáty. No a na základe vášho hodnotenia členských štátoch v energetickej účinnosti, myslíte si, že je to realistické? Myslíte si, že členské štáty bez záväzných národných cieľov môžu naozaj dosiahnuť celoeurópsky cieľ 27 Ďakujem. Kolega e, Tamburando, zasa za tieňových spravodajcov. Ďakujem pánovi e, Píperovi za návrh stanoviska snažil sa zhrnúť rôzne perspektívy. Ja sa domnievam, že by sme nemali zabúdať na to, kde sme. Sme v období energetickej tranzície a musíme rešpektovať zároveň klimatické ciele. Ideme smerom k e, dekarmonizovanej ekonomiky, ktorá by sa mala zrealizovať v roku 2050. Mali by sme byť teda ambiciozni. Mali by sme byť odvážni. Potvrdzujem, že Európsky parlament chce záväzný cieľ minimálne 40 energetickej účinnosti do roku 2030. Opakujem, záväzný. Mali by sme mať stabilný regulačný rámec dlhodobý, aby bola bezpečnosť investícií a musíme rešpektovať ciele aj e, v súlade s parížskou e, dohodou, aby sme e, globálne zvýšenie teploty obmedzili na 1,5 stupňa E, energetická účinnosť je veľmi dôležitým základom tohto prístupu, e, umožní nám e, veľa ušetriť a takisto veľmi dôležitým faktorom geopolitiky je zaručiť demokraciu a stabilitu v Európskej únii a tieto investície je potrebné využiť čo najlepšie na E, trhu a preto potrebujeme nemenné ter- termodynamické zákony a takisto obce a regionálne samozprávy musíme zapojiť do tohto procesu. Je to takisto možnosť vytvoriť pracovné miesta a občanom Európy dať ďalšiu kompetenciu a kvalifikáciu. Musíme byť efektívni, musíme konať okamžite, ale aj s dlhodobou víziou. To by nás malo viesť tu dnes a vždy. Ďakujem. A v tejto fáze pripomínam kolegom, že by sme mali radšej využiť čas e, pre našich troch výskumníkov. Pán kolega Kelly, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Ďakujem rečníkom za to, že praktizujú energetickú účinnosť. Ďakujem za prezentácie. Tri pripomienky. Povedali ste, že niektoré štáty prioritizujú domácnosti vo svojich programoch. Prečo je to tak a čo sa môže urobiť, aby sa to zmenilo? Po druhé, spomínali ste, že energetická účinnosť by mala byť dlhodobým a nie krátkodobým cieľom, teda nie len do roku 2020. Ja to chápem je tu nejaké riziko, že ak budeme postupovať krátkodobo, tak vypu- vytlačíme opatrenia energetickej účinnosti, že už nebudú existovať stimuly? Po tretie, o, spomínali ste osvedčené postupy a tie najhoršie postupy. Aké sú to? A vo vzťahu k najlepším postupom zahrňa to aj obce, alebo individuálne domácnosti. A ďalšia otázka, má stavebníctvo kompetenciu a dostatočné znalosti splniť tie ciele teraz, v, tomto, v tejto časovej fáze? Ďakujem, pán kolega Kellyga, Kelly. A teraz uh, pani Kabizon Ruiz. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcem sa srdečne poďakovať za tieto veľmi zaujímavé štúdie. Flexibilita v oblasti energetickej účinnosti e, sa tu e, žiada a samozrejme doteraz nemôžeme byť e, spokojní s doteraz dosiahnutými cieľmi, či už je to životné prostredie alebo iné. Potrebujeme pevný právny rámec, ktorý bude bezpečný pre investície. To je prvá, prvý cieľ a takisto potrebujeme určitú štandardizáciu, toto tu tiež bolo spomenuté. A takisto musíme poukázať na to, že od niektorých členských štátov máme zatiaľ nedostatočné údaje. A tie nedostatočné údaje nemôžu poskytnúť dobrý prehľad o situácii. Možno máme teraz hor, máme, možno si teraz myslíme na základe tých nepresných údajov, že situácia je horšia, než v skutočnosti je. Možno by sme mali zber údajov harmonizovať. No a teraz článok 7. E, bol tu spomenutý dopravný sektor. Ten nespadá do systému ETS, ale aj pre ten sektor platí článok 7 a preto sa musíme sústrediť viac, intenzívnejšie na energetickú účinnosť priame v do, prámo, pr, práve v dopravnom sektore a tam nebude ľahké presadiť energetickú účinnosť. Ďakujem. Myslím si, že už od začiatku máme dočinenia s nejakým nedostatočným vyjadrením, pretože ste podpísali tých 3x20, avšak pomer efektívnosti tam nebol ustanovený. Čiže ako sa meria globálna efektívnosť tej ktorej krajiny. Pokiaľ v jednej krajine sa využíva 2,5 alebo 3 krát alebo 5 krát menej energie per capita, tak potom v tej krajine možno použiť ten istý systém e, obmedzenia o 20 Tak sa to má počítať? hovorím tej druhej rečničke, ktorá sa tomuto venovala, nikdy ste neriešili, či sa to bude merať per capita, pretože my tu meriame efektívnosť na tónu nejakého chemického produktu či ďalšieho materiálu. Malo by sa to však merať per capita. Pokiaľ ide o otázku týkajúce sa prvého článku, tak si myslím, že náklady na efektívnosť možno prepočítavať na CO2, čiže počtom tón CO2, ktoré sa týmto ušetria. No a k tomu tretiemu rečníkovi. Chcel by som sa vás opýtať, či v prípade ETS, či do toho by sa dalo nejak zarátať, či aj do toho by sa dala zarátať takáto možnosť. Parola d'Angela Nibler, prego. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujem. E, ďakujem e, za prezentáciu vašich štúdií, hovorí pani Nibler. Pani predsedajúca, vy ste povedali, že obsahovú diskusiu a rozprávu e, by sme mali posunúť na bod pána Pípera. Návrh správy pána Pípera je podľa mňa veľmi dobrý, ja som si ho pozorne prečítala a v jeho správe vystupujú do o, popredia dve výpovede. Chcem, aby to profesor vyhodnotil. Poprvé flexibilita e, cieľov um, ako e, predpoklad akceptácie týchto úprav. Um, pán Píper hovoril o tom um, a víta to, že sú odlišné systémy v členských štátoch. Vidíte to takisto tak? A ďalšia dôležitá téma, pretože v mojom volebnom období, obvode sa o tom veľa hovorí, a to je vykazovanie v oblasti energetiky. 2000 rôznych povinností nahlasovania existuje v tomto sektore a to zaťažuje veľmi malých e, výrobcov spod, e, energie. A energetické ceny, ceny energie, je to takisto téma, ktorú ste skúmali vo svojich štúdiách? Alebo to nezohrávalo žiadnu úlohu? A ak to aj bolo predmetom vašej štúdie, chcem vedieť, um, či ste sa tým zaoberali. Ja si myslím, že táto téma je centrálna. Ďakujem. Ďakujem. Pán kolega Schaffhauser, nech sa páči. Ďakujem. Bohužiaľ, ja som mal stretnutie mimo parlamentu, takže som nepočul všetky prezentácie. Mám otázku, e, mám určitú skúsenosť. Vo Francúzsku som založil prvú regionálnu energetickú agentúru a preto moja prvá pripomienka je, že neverím v európsky rámec, skôr e, v národný a regionálny. Európa by mala robiť koordináciu, ale uh, v, u nás v Alsasku je to vlastne región, vo Francúzsku sú to regióny, v Nemecku sú to spolkové štáty, v Taliansku e, sú to tiež regióny. Tam by sa mali robiť energetické úspory. Alebo v mestách. E, vy ste zvážili túto loga, lokálnu dimenziu vo svojich štúdiách ako miesto implementácie? A moja druhá otázka, opakujem neustále, že ciele sú zbytočné, keď na to neexistujú dostatočne finančné prostriedky. A Európa v tomto nie je dôsledná, pretože nevybavila tieto ciele dostatočnými financiami. Obrovský pro- program s 500 miliárd e, pre obnoviteľné energie by bol možný. My sme to pripravovali e, pred ve- verejnosťou francúzska účasť, talianská účasť, navrhli sme kvantitatívne uvoľňovanie pre reálnu ekonomiku a e, to sú aj úspory e, energii, ale pri týchto úsporách energií nevieme, e, kedy príde návratnosť, koľko treba investovať a tak ďalej. Čiže opakujem, ciele bez financií sú zbytočné. Vo Francúzsku E, náš e, e, šéf Národnej energetickej agentúry to neustále takisto opakoval. No a ďalšia vec, ak mám dnes dostatočné dodatočné financie na energetickú politiku, a to hovorím o Alsasku teraz, tak nemám kapacity ľudské, čiže nemám vzdelaných ľudí, ktorí vedia zrealizovať túto prácu. Čiže chýbajú dostatočne kvalifikovaní ľudia a tá diagnostika vo Francúzsku máme Mm, diagnostiku, ale e, tie školenia ľudí sú dvojtýžňové, je to veľmi zle zorganizované a v podstate e, tie rekvalifikácie ľudí sú úplne zbytočné, lebo sú zlé a ja si myslím, že toto e, neslúži úplne energetickej politike robiť to takýmto spôsobom. Posledný rečník. Pani Teresa Griffin, nech sa páči. Ďakujem. Energetická účinnosť je niečo potrebné, čo potrebujeme nevyhnutne, aby sme využili potenciál úspory energie, aby sme dosiahli klimatické ciele, aby sme znížili našu energetickú účinnosť. Potrebujeme jasné, záväzné ciele pre energetické úspory. Energetická účinnosť musí byť prvým princípom pre rozvoj energetických politík Musí to byť zdôraznené aj v správe a špecifickejšie. Vieme, že budovy spotrebovávajú 40 energie v EÚ a preto vy, vyzývam všetkých hlavných aktérov, aby odstránili prekážky a aby tu niečo robili. Problémy tam sú hlavne veľké úvodné náklady, nedostatok informácií a protirečivé e, stimuly často. Mali by sme energetickú účinnosť zacieliť na energetických chudobných občanov. E- existujúce budovy by mali byť prioritizované tie, kde, kde bývajú energeticky chudobní občania. Mali by sme mať určité percento opatrení v rámci energetickej účinnosti, e, ktoré sa zamerajú na nízko príjmových e, spotrebiteľov a na energeticky chudobných občanov. Ďakujem, Teresa teraz chcem dať slovo našim trom um, hosťom a prosím ich, aby boli čo najstručnejší. Každý má dve a pol minúty. Pán profesor, nech sa páči. Uh, the, the criticism... Kritiku pána Pipra istým spôsobom akceptujem. Týka sa to metodológie. Cieľom tejto správy bolo riešiť so zúčastnenými stranami, čo funguje a čo nefunguje a taktiež si vypočuť nejaké nápady, ako by sa to mohlo posunúť ďalej. Mm, nezabúdajte, že máme 6 týždňov na to, pozreli sme sa na to, hovorili sme o tom s mnohými ľuďmi. Čiže nemôžem akceptovať tú kritiku, že sme sa nerozprávali s so spotrebiteľskými organizáciami a tak ďalej. Avšak pokiaľ sa ľudí spýtate, čo funguje, čo nefunguje, tak veľká miera expertízy pochádza od ľudí, ktorí sa pohybujú vo svete energetickej účinnosti. Čiže prosím, na to nezabúdajte. E, akceptovali sme kritiku ostatných, avšak ich pripomienky boli menej špecifické, pokiaľ sme sa ich pýtali na to, čo funguje a čo nie. O to tu ide. Nemali sme vypracované žiadne alternatívne opatrenia v prípade e, schémy nákupu, avšak väčšina zúčastnených strán povedala, že to potrebujeme. Pokiaľ ide o otázku cieľov, tak e, vo všeobecnosti e, tu bola veľká miera podpory tomu, že, cieľ, že cieľ na úrovni 1,5 je dobrým stimulom naštartovať trh energetickej účinnosti, napriek tomu, že tu existuje veľa bariér. Pokiaľ ide o verejné postupy, tak to, o tom sa tiež hovorilo intenzívne, či už zo strany zúrostených strán, napríklad Dánsko, má veľmi veľa dobrých príkladov a zlepšení taktiež v Taliansku, v Francúzsku. V Spojenom kráľovstve je tá situácia taká zmiešaná. Avšak čo vyplynulo úplne jasne je to, že expertíza musí prebiehať dlhodobo na schéme energetické povinnosti môžete pracovať iba pokiaľ máte veľkú mieru skúsenosti, nedá sa to robiť zo dňa na deň a trvá to niekoľko rokov, čiže veľa otázok implementácie, ktoré treba vyriešiť. No a samozrejme máme na zreteli na, na overené postupy v Dánsku. Dánsko má s týmto zhruba 20 rokov e, skúsenosti a my sme veľmi naklonení tomu istýmto smerom a veľmi veľa ďalších členských štátov e, nejaké postupy nemá. No potom ďalej Zaznamenala som veľkú mieru kontroverznosti o eh, článku 7 a budovách. Niektorí eh, ste hovorili, že treba použiť článok 7 na to, aby sme tlačili na renováciu budov. Niektorí ďalší hovorili, že nie, že by sa na to mal použiť iný článok a povinnosti týkajúce sa energetickej účinnosti by ostali v článku 7 a tie by sa týkali iba rozvoja trhu a krátkodobých záležitostí. Takáto diskusia prebehla a to je eh, odo mňa na teraz všetko. Teraz e, doktorka Fawcett, nech sa páči. Prvá otázka od pána Pipera o miere úspory, čiže tá je, ten jeden, to 1, pardon, 1,5%. V prvom rade by som chcela povedať, že v článku 7 sú ciele týkajúce sa úspory v rámci celej smernice energetickej účinnosti, čiže sú tam ďalšie články 8, no, článok o verejných budovách, čiže sú to úspory, ktoré pochádzajú z týchto všetkých zdrojov. A myslím si, že sme odhadovali, že asi polovica úspor bude práve vďaka článku, tomu ustanoveniu článku 7. Čiže naozaj je tu veľký rozdiel tých 1,5 a 0,75, čo, čo je hodnotenie komisie pred implementáciou. Oni očakávajú takú mieru úspor, akú členské štáty povedali, že môžu dosiahnuť. Čiže myslím si, že o, uznávajú tú mieru flexibility, že tie re, reálne úspory budú menšie ako ten odhad. My sme sa tomu nevenovali v tejto správe až tak dopodrobná. Potom je tu otázka flexibility je rozdiel flexibility cieľov, bolo by veľmi dobre, aby bolo úplne jasné, čo kto má robiť a potom flexibilitou opatrení, pretože článok 7 sa týka e, je, doplňa veľmi veľa neflexibilných politík, ktoré existujú, ktoré sa týkajú budokov, budov, energetických zariadení a, a tak ďalej. Čiže myslím si, že táto politika musí byť flexibilná, aby naplnila tie medzery, ktoré v tejto chvíli vyvstávajú, čo je zrejme benefit, avšak ťažko to hodnotiť, ťažko posúdiť, čo členské štáty reálne robia, alebo aby členské štáty na základe toho vedeli, čo robiť majú. Potom tu bola otázka, čo by sme mali zmeniť základ vykazovania z energetických úspor. Um, my sme jednoducho zobrali článok tak, ako znel, či sme to neriešili. Potom je tu otázka svojej domácnosti v prípade schémy EEO a ja si myslím, že väčšina schém, ktoré boli e, naplánované či zavedené, zahrania všetky sektory. Niektoré sa zamerajú výločne na domácnosti a niektoré uprednostňujú domácnosti, tak ako napríklad írska schéma, čiže to, či existuje, pokiaľ existuje priorita, tak, tak väčšinou tá priorita prípada na domácnosti. No a otázka školení, tomu sa e, správa nevenuje, avšak v princípe s tým súhlasím, ale tejto správe sme sa tomu nevenovali. To je odo mňa všetko. Ďakujem a posledný rečník, pán Bigáno, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, áno, bolo tu veľmi veľa otázok, budem sa venovať niekoľkým z nich. Otázka rebound efektu a cieľov a, a použitých opatrení. Hovorili ste, že ten pôvodný cieľ bol prestrelený a že sa prispôsobíme nadmernej spotrebe a ďalším únikom a ďalším mieram a ďalším formám spotreby energie. Taktiež sme hovorili o zohľadňovaní tohto rebound faktoru a hospodárske politiky by tomu mohli napomôcť. Samozrejme, e, oblasť, ktorá sa týka e, energetickej účinnosti, sa samozrejme týka uhlíku, uhlíkovej dane. Potom to, či by sa mali prioritizovať domácnosti, na dôvažok k tomu, čo povedala pani profesorka Fasset, by som hovoril ešte aj o tým ovoci, ktoré vysí nízko. Občas je ľahké riešiť e, priemysel a podniky, veľké továrne, kde na jeden raz môžete toho robiť veľa a nie zameriavať sa na malých spotrebiteľov energie v domácnostiach. Avšak súhlasím s tým, Potom sa niekto pýtal na regióny a miestne politiky. To je samozrejme veľmi dôležité. My sme sa tomu síce nevenovali, avšak existuje viacero príkladov regiónov, ktoré vynakladajú vyššiu snahu než na národnej úrovni. Aj v mojej krajine je pár takých príkladov. Robia to však aj iné regióny. Potom energetická chudoba, to je veľmi, tá je veľmi relevantná práve pre sektor domácnosti a my súhlasíme s tým, že je to dôležitá oblasť. Nie je to až tak relevantné z samotného hľadiska energetickej účinnosti, avšak týka sa to stimulov prípade, že existujú špecifické opatrenia, tak môže zasiahnuť majiteľ. Avšak existujú dôvody, na základe ktorých sa môže tiež vyhnúť tý, týmto pravidlám týkajúcim sa efektivnosti. Viem, že napríklad v Spojenom kráľovstve existujú nejaké opatrenia práve aj v tomto smere na implementáciu smernice. Ďakujem, takže uzavrieme túto veľmi zaujímavú diskusiu a veľmi zaujímavé prezentácie troch štúdií, ktoré nám pomohli pochopiť, čo sa deje a čo by sme mohli v budúcnosti robiť a vylepšiť. Chcem sa poďakovať našim trom hosťom, ktorí teraz odídu a my prejdeme na bod 5, správa o implementácii smernice o energetickej účinnosti. Ešte by som chcela povedať, že riešime v tejto chvíli smernicu, ktorá bola schválená v roku 2012, mala byť transponovaná do legislatívy jednotlivých členských štátov do roku 2014, avšak k tomu nedošlo. Teraz sme si vypočuli, že existujú krajiny, ktoré pripravili nejaký plán, ktoré začínajú tú smernicu akýmsi spôsobom implementovať, uplatňovať, avšak tá, ten stav nie je uspokojujúci. My sa teraz pripravujeme na revíziu smernice tú revíziu zrejme uskutoční komisia. Preto je dôležité, aby sme sa pozreli na to, akým spôsobom sa táto smernica implementuje. Dáme slovo kolegovi Piperovi, ktorý bude mať 5 minút na to, aby nám vysvetlil svoj návrh správy. Nech sa páči. Um, Ďakujem. O, pani predsedajúca, tieto implementačné správy sú veľmi dobrým novým nástrojom, na spresnenie našich e, myšlienok, ako má pokračovať legislatíva a podobne. A um, je to aj vedecky veľmi užitočné, e, máme vždy potom k dispozícii dobré argumenty a tak ďalej. Čiže ďakujem veľmi rečníkom. No a k samotnej správe ja som začal písať e, s tým, s tým, že vlastne sa nachádzame v dobrej východiskovej situácii. Keď si e, pozrieme 90. roky, v roku oproti roku 1990 sme emisie CO2 znížili o 23%, zároveň HDP sa zvýšilo o 46%. Tieto čísla sú ohromujúce podľa mňa v globálnom porovnaní jedinečné. Napriek tomu tieto čísla sme dosiahli, i keď e, smernica o energetickej účinnosti a smernica o budovách neboli implementované dostatočne v niektorých členských štátoch. Dosahujeme aj ďalšie ciele. 20 CO2, 20 obnoviteľných energií, 20 e, energetických úspor. A to dosahujeme napriek tomu, že sa smernice neimplementujú dostatočne. A podľa mňa to hovorí o tom, že veľa robia v samot- vo vlastnom záujme aj podniky, aj spotrebitelia. Čiže veľa robí samotný trh, veľa investuje do e, energií. A ďalšia legislatíva ETS, ekodizajn a národné energetické zákony prispievajú takisto k e, úsporám energie. A to v konečnom dôsledku má pozitívne účinky a pod, pomáha nám to dosahovať tie ciele, ale zároveň sa tu vytvára dosť e, zložité rozves, rozvrstvenie tých jednotlivých aspektov. Takže teraz k tej smernici e, článok 7, tam je ten, tá povinnosť 1,5 úspora ročne alebo alternatívne opatrenia, ktoré sa potom kontrolujú či sa dopracujeme k tomuto cieľu. No a táto flexibilita vyvolala v členských štátoch veľa dobrých myšlienok ako daňové úľavy, podporné programy, energetická súťaž. A to všetko je veľmi nápomocné. To pomáha dosiahnuť ten náš cieľ energetickej účinnosti. Od mladej smernice E, musíme čakať ešte nové impulzy, renovácia budov alebo kombinácia kogenerácia tepla a elektriny, na to sa tešíme. Táto smernica je mladá a preto je musíme dať ešte určitý čas, aby e, ešte vyvolala ďalšie opatrenia. Takže to sú pozitívne veci. Teraz kritické veci. Domnievam sa, že v energetike máme stále viac protirečivých eh, legislatívnych predpisov, ktoré brzdia, ktoré vytvárajú byrokratickú záťaž a predražujú celý proces. Musíme vziať na vedomie, že naši súkromní zákazníci a stredne veľkí eh, zákazníci energetických spoločností majú najvyššie ceny energie na svete ale energetické podniky napriek tomu už dlho nie sú v zisku a dôvodom sú demokracia, štát, štátna e, záťaž, daňová záťaž a tak ďalej. To, to sú mnohé faktory, ktoré sa prenášajú na e, spotrebiteľa a ktoré predražujú konečnú cenu energie, energie pre zákazníka. A teraz tá viacvrstvová legislatíva, napríklad e, vnútroštátne zákony, E, idú proti predpisom VTS alebo všeobecné úsporné programy pre obnoviteľné energie. To je, to je neakceptovateľné. My máme všeobecné úsporné programy pre obnoviteľné energie. My sme hrdí na naše obnoviteľné energie v Európe. Chceme tým vlastne zrealizovať vnútorný trh. A teraz e, všeobecný úsporný cieľ pre e, obnoviteľné energie, to je neakceptovateľné. A potom ekodizajn, ETS, ekologické označovanie, napríklad ETS, všetky veci, ktoré som menoval, majú vplyv na e, ceny emisí, e, ceny emisných certifikátov v systéme ETS. My musíme viesť koherentnú politiku, zosúľaďovať to. A náš deregulačný komisár Timmermans by mal, by mal dostať e, e, od nás e, prozbu alebo poverenie, aby hľadal v tejto veľkej energetickej legislatíve nejaké rozhrania a tie miesta, ktoré sa prekrývajú. Tieto vzájomné účinky musíme podrobnejšie skúmať celú smernicu energetickej účinnosti by sme mohli previesť do všeobecného e, legislatívneho rámca, alebo na druhej strane by to mohol byť legislatívny predpis pre určitý produkt, jeden konkrétny produkt. Sú tu rôzne riešenia, ale musí to byť koherentnejšie. Ďalšia pripomienka. Monitorovanie e, peňažných tokov by malo byť lepšie. Už som asi vyčerpal trečnícky čas, takže poviem záver. Táto nová mladá smernica Uh, už má dobré účinky, ale ešte si ďalšie veci vyžiadajú čas. Uh, musíme zachovať flexibilitu, neoslabiť inovačnú dynamiku, mali by sme sledovať tieto rozporúplné legislatívne akty, ktoré si navzájom odporujú. A takisto, ak nejaký členský štát usporí viac CO2, ako má povinnosť, tak by mal mať výhody potom v inej oblasti energetiky, rabatov a tak ďalej, tak aby to naozaj bola výhoda, aby sa to oplatilo. To je zmyslom energetickej účinnosti. No a všetko, čo som tu teraz povedal, musí byť v súlade s našimi cieľmi do roku 2030. Musí sa to upraviť na tie ciele 2030. Mm som si istý, že k tomu, čo som povedal, príde ešte veľa pozmeňovacích návrhov. Šádovo, Ďakujem. Takže začneme tieňovými spravodajcami. Poprosila by som, aby ste sa obmedzili na dve minúty. Pán Poche. Ďakujem pánu kolegu. Ďakujem za slovo a ďakujem aj kolegovi Piprovi za obsiahly úvod. Obávam sa, že navrhnutá správa v mnohých aspektoch opomíňa podstatné otázky ovlivňujúce implementáciu smernice o energetickej účinnosti. Podľa mňa to celú správu trochu znehodnocuje a Európsky parlament by tak mohol stratiť význam či tú možnosť e, angažovať sa pri príprave novej smernice. Stalo by sa tak, pokiaľ by sme zastávali názor, že smernicu v podstate na nič nepotrebujeme. Rád by som hovoril o troch veľmi dôležitých témach. Poprvé, vyššia účinnosť budov pretože tie spotrebujú približne 40 všetkej energie v EÚ a smernica v článku 4 ukladá členským štátom vytvoriť národné renovačné stratégie, čo bol určite krok správnym smerom. Ale stratégie, ktoré boli preložené v prvom kole, jasne poukazujú na, na to, že sú nedostatočné. Nepodarilo sa vytvoriť prostredie, ktoré by viedlo k rozsiahlej a nákladovej efektívnej ro, ro, úprave e, budov. Verejný sektor pri znižovaní spotreby mohol hrať oveľa dôležitejšiu rolu, pokiaľ by článok 5 napríklad zaviazla členské štáty možnosti obnoviť 3 podlahové, podlahovej plochy nielen budov vo vlastníctve ústredných orgánov, ale aj lokálnych či miestnych samozpráv miestnych či regionálnych správ, správ. A druhú prekažku, ktorá je dôležitá podľa mňa, je, ktorá sa týka dosiahnutia stanovených cieľov, je prílišná flexibilita, ktorá e, je umožnená členským štátom, pokiaľ ide o systémy povinného zvyšovania energetickej účinnosti. Na miesto ročnej úspory 1,5%, ako uvádza článok 7, je v skutočnosti dosiahnutie iba polovičného cieľa. Nechcem povedať, že by smernica nemala členským štátom nechať istú mieru flexibility, aby prijaté opatrenia zohľadňovali špecifické podmienky, ale sú to práve medzery mechanizmov, e, ktoré sú obsahnuté v súčasnom, zmene, znení smernice, ktoré otvárajú priestor pre nedostatočné e, uskutočňovanie. No a v neposlednom rade je potrebné sa dotknúť problematiky energetickej chudoby, ktorú návrh úplne opomína. Sú to práve domácnosti, ktoré veľmi s veľkými problémami platia účty za teplú energiu, ktoré by mohli práve z úsporných opatrení najviac čerpať. Je poľutovania hodné, že iba dve členské štáty využili možnosti, ktoré sú definované v článku 7 a určili, aká časť opatrení na podporu energetickej účinnosti bude realizovaná v problematike energetickej chudoby. Ďakujem. Grazie. Danke, prego. Thank you very much, uh, Madam Chairman. Ďakujem Vítam správu Markusa Pípera. Myslím si, že sa dotýka väčšiny bodov, kde je potrebný zásadný pokrok. A vidíme tie správne signály, je tu príliš veľa byrokracie, o tom nie je pochyb. A tie, to výkazníctvo v končnom úsledku trestá toho spotrebiteľa. Prekrývajú sa tu právne predpisy, to je jasné, pán Píper to spomína Mm, napríklad e, tá schéma obchodovania s emisiami a tak ďalej. A nie som presvedčený, že by komisia mala e, koordinovať národné politiky a Určite by tie koordinačné úsilia nemali byť záväzné, to by bolo mm, krokom späť. Ale ako spravodajca o ETS môžem povedať, že áno, mal by byť väčší národný prvok v celom tomto a mal by to byť taký prehľad, aby členské štáty sa mohli dobrovoľne vzdať nejakých kvót, e, ktoré nevyčerpajú, lebo zavreli nejaké zrenia a tak ďalej. Čiže členské štáty by sa takto vrátili e, k tým návrhom a zohľadnil by sa vývoj politiky. Ja podporujem e, bezbariérový energetický trh, je to dôležité a optimalizuje to e, výrobu a distribúciu energie a to je určite e, aktívom. Dve veci veľmi presadzujem, jednak investície do infraštruktúry, už nejaký čas to presadzujem, aby tu bola tá sieť prepajúca cez Severné Moreno a potom musíme mať masové uložiska energie, Mm, síce sa využívajú, ale nedokážeme to. Teda budujú sa, ale nedokážeme to využiť. Takže myslím, že je to príležitosť pre nás všetkých a môžeme zásadne prispieť k väčšej energetickej efektivnosti. Ďakujem. Grazie eh, per la... Peter, sem prego. Ďakujem, Peter. Ďakujem pani predsedajúca. Na úvod chcem poďakovať spravodajcovi za jeho návrh. Myslím, že všetci sa zhodneme na tom, že energetická efektívnosť je nesmierne dôležitá, zníži to e, našu závislosť, otvorí to nové príležitosti pre e, tvorbu pracovných e, miest a tak ďalej. Čiže prvý princíp je, e, myslím, že spravodajca má e, pravdu, e, Zatiaľ tá smernica nebola riadne implementovaná v členských štátoch. A je tiež správne spomenúť, že 7 členských štátov ešte stále nezaviedlo e, energetické audity, ale e, možno nebudeme súhlasiť, keď sa tu žiada po e, dlhšom čase a väčšej flexibilite, pretože času bolo dosť aj flexibility je dosť. Ehm, Hovorí sa tu, že smernice sa prekrývajú, že môže to viesť k stratám efektívnosti a účinnosti. Myslím, že je kľúčové, aby sme mali kolektívnu ambíciu, aby sme mali taký holistický prístup ako v ETS, aby sme sa navzájom doplňali, čo môže byť tiež prínosné navzájom. No a ešte v kontexte smernice, tu máme prílohu 4, tam je konverzný faktor, k tomu sa ešte môžeme vrátiť. Ako postupovať vpred? Myslím, že treba nájsť inšpiráciu v niektorých odsekoch z našej správy o energetickej únii, ktorú sme prijali v decembri minulého roku. Odtiaľ budem citovať eh, parlament Ehm, volá potom, aby ciele boli implementované prostredníctvom národných individuálnych cieľov a záväzné ciele v energetickej efektivnosti prinášajú rast a tvorbu pracovných miest a pomáhajú zabezpečiť vodcovstvo EÚ v technologickej oblasti. A takisto má sa tu e, využívať princíp energia e, ako prvá, to je kľúčová investícia a vystihuje sa potenciál vytvoriť 2 milióny pracovných príležitostí v dôsledku energetickej efektívnosti a takýchto opatrení do roku 2020. Budeme k správe predkladať e, pozmeňovacie návrhy v tomto zmysle a teším sa na ďalšiu spoluprácu so spravodajcom a tieňovými spravodajcami. Ďakujem pekne. Ďakujem a ešte kolega Javor, nech sa páči. Ďakujem pani predsedajúca, ďakujem pánovi spravodajcovi Píperovi za jeho návrh správy. Myslím, že sa zhodneme na tom, že energetická efektívnosť a tento e, prístup energia e, je dôležitým princípom, čo môže priniesť úspory ale potrebujeme ambiciozne kroky, aby sa z tohto sna stala realita. Energetická e, efektívnosť nie je jediná vec, treba zobrať do úvahy celé medzinárodné prostredie COP21. Tam musíme trošku zvýšiť ambicioznosť našich cieľov, aj čo sa týka energetickej efektívnosti. No ako hovorili predrečníci v Európskom parlamente, myslím, že by sme mali sa pridržať týchto dvoch e, vyhlásení. Ciele energetickej efektivnosti po roku 2020 by mali byť záväzné, aby e, nútili členské štáty plniť požiadavky a takisto aby mali efektívne opatrenia na splnenie cieľa. Pokračovanie a zlepšovanie rámca je dôležité z pohľadu predvídateľnosti a stability pre investorov, čo je určite kľúčové. Chcel by som spomenúť len niekoľko bodov, okrem návrhu správy. Prvá vec. Myslím, že komisia by mala prejsť k podrobnejšie, komplexnejšie analýze nákladov a výnosov. E, to sa spomína aj v stanovisku Envy. Energetická efektívnosť a investície do nej by mali byť považované za investície do infraštruktúry, pretože to pomôže e, zohľadneniu na európskej a národnej úrovni. Takisto financovanie energetickej efektívnosti, investícií, je dôležitou témou čiastočne. Energetická efektívnosť je e, sú investície v malom e, rozsahu, týka sa to aj domácnosti. A toto sú ale veľmi dobré opatrenia na boj proti energetickej chudobe. No a potom ešte lokálne a regionálne e, orgány by sa mali zapájať veľmi aktívne pretože okrem Európskej komisie, Európskych inštitúcií a národných vlád aj miestne orgány, miestne vlády, miestne e, komunity sú priekopníkmi bojujúcimi za energetickú efektívnosť. A za GUE pán kolega Ziluga. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Tu máme dočenia s tromi prioritami EÚ v oblasti životného prostredia. Jednak ide o to, aby sa znížili emisie skleníkových plynov, aby sa podporili obnoviteľné zdroje energie a po tretie ide o dosahovanie energetickej efektívnosti, čo je čiastková e, súčasť tých 20%, ktoré sme si stanovili ako cieľ. Žiaľ, E, asi sa nám to spoločne nepodarí. Energetická efektívnosť, respektíve smernica o energetickej efektívnosti e, vtedy vyslala správny signál, pretože sme potrebovali spoločný nástroj, aby sme e, spojili obchodovanie štátov, ale napriek tomu to bola smernica, ktorá je príliš flexibilná, najmä článok 7 odsek 2, ktorý predpokladá, že mm, stanovené ciele sa môžu znížiť o 25 Sme toho názoru, že realizácia tejto smernice, teda korektná realizácia, je aj otázkou politickej vôle. A e, je to potrebné bez pochyby, bez otázky, čiže e, ak teraz potrebujeme ešte väčšiu flexibilitu na trhoch a ešte slobodnejší trh, aby sme sa dostali z tejto patovej situácie, v ktorej sa nachádza e, smernica Myslím si, že mali by sme v parlamente vyzvať komisiu, aby sformulovala jasné a záväzné ciele, pretože stále hovoríme v oblasti životného prostredia o kompromisoch, ale predsa ide o to, aby sme dali nejaké e, záväzné prísľuby, dosiahnuť záväzné ciele a energetická efektívnosť nám ponúka príležitosť e, popohnať vpred udržateľne aj európsku ekonomiku a pomoc e, hospodárskému vývoju. Ďakujem pekne. Pani kolegyňa Kapel, ako posledná tieňová spravodajkyňa. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. A ja sa chcem poďakovať spravodajcovi za veľmi podrobnú správu, komplexnú. Všetky zásadné body e, v tejto komplexnej téme sú obsiahnuté Smernica efektívno, energetickej efektívnosti je uh, legislatívou, ktorá nebola všade v EU realizovaná a transponovaná, ale spravodajca spomína tie mm, zásady zniženia CO2 od roku 1990 do 23% a zároveň 46% nárast e, HDP uh, Takže to je podstatné a významné a ukazuje to, e, že cieľ Európy 2020 v, to, v tejto súvislosti sú teda 20-percentné zníženie emisí CO2 a takisto náraz podielu obnoviteľných zdrojov energie, potrebujeme to o 20 zvýšiť, a teda energetická efektívnosť, o ktorej hovoríme dnes. Smernica o energetickej efektívnosti nebola transponovaná všetkými členskými štátmi, ako som už povedala, ani smernica z roku 2012, ani smernica z roku 2010. A teda momentálne beží 27 konaní o porušení zmluvy a súvisí to s tým, že sa znížila spotreba energie. To je najmä vďaka zodpovedným spotrebiteľom a podnikom, ale určite sa k tomu ešte vrátim, pokiaľ ide o vývoj nových technológií. Potom sú tu podniky, ktoré hovoria, že chcú e, uplatňovať e, výhodnejšie energie, e, zariadenia, technológie, aby ušetrili teda náklady a energiu. Ale sedem členských štátov stále ešte nerobí tie energetické audity a vlastne to malo byť realizované od roku 2000 13, mm, a teda treba tu e, konať. E, táto smernica samozrejme je dôležité, že je tu veľká flexibilita, možno sa ešte aj zvýši, pretože tá téma sa stále viac komplikuje a ako už tu dnes zaznelo, potrebujeme stále lepšiu reguláciu, lepšiu legislatívu máme tu nejakých 2000 povinností e, v oblasti energetiky, teda podávať výkazy a to sa musí trošku zregulovať, zredukovať. A naozaj ľutujem, že spotrebiteľ e, je ten, ktorý si to celé odskáče, tie prekryvajúce sa e, právne akty, túto veľkú byrokraciu v oblasti energetického hospodárstva pretože ceny energie sú v Európe medzi tými najvyššími v, na svete, tak pre domácnosti ako aj pre podniky a to je samozrejme konkurenčná nevýhoda a sťažuje to realizáciu smernice. E, väčšia energetická efektívnosť, pokiaľ ide o overené postupy a e, energetická efektívnosť, teda smernica sa energetickej efektívnosti to optimalizuje. Určite potrebujeme lepší monitoring zo strany komisie, najmä pokiaľ ide o použitie prosiedkov a takisto pokiaľ ide o usmernenie a potrebujeme aj modely sanácie e, budov a to zásadne zvýši efektívnosť. Ďakujem pekne. Kolegovia, máme tu ešte 8 prihlásených do diskusie. Ale viete, že potom máme ešte jeden bod na programe, takže by som vás chcela poprosiť, aby ste e, sa vyjadrili do jednej minúty, aby sa potom mohol vyjadriť ešte aj pán spravodajca. Ďakujem. E, pani predsedajúca, myslím si, že ocenenie spotreby energie a účinnosti budov je výborná práca, tak ako sa to robí v Českej republike, je to ale úplný paškvil. Všeobecná požiadavka pri mm, obytných budovách Ehm, to má zmysel pri väčších, ale pri, pri malých je to úplne zbytočné. U nás je toto žiaľ takto zavedené. Investori, hovorí sa to o účinnosti, rozvoj sieti, ale Česká republika dáva svoju infraštruktúru vysokého nápätia pre prevod veľkých nárazov zadarmo k dispozícii z Nemecka do Nemecka. A bolo by potrebné to spoplatniť, dopravu elektrické energie na vysokom nápetí. Energetická chudoba to je vec, ktorú žiadny štát nezobral do úvahy, ako sa tu skonštatovalo v Českej republike. Máme na základe smernice dotácie nielen pre štátne budovy, ale aj miestne a dokonca v mojom meste na základe toho zvyšujeme energetickú účinnosť pre všetky takéto budovy. A posledná vec, doprava je veľmi dôležitá pri energetickej účinnosti. Máme tu niekoľko smerníc. Bolo by dobre pozrieť sa, ako sa aplikujú. Ďakujem. Pani Kabeson Ruiz, ďakujem pekne, veľmi stručne Hovorilo sa tu, že tá, ten mladý vek smernice znamená, že nemôžeme ešte posudzovať jej výsledky, avšak ja si myslím, že treba byť ambicioznejší. Ekonomická kríza eh, viedla aj k tej situácii, ktorú eh, vidíme, teda pokiaľ ide o úspory energie. Musíme byť ambiciozní, inak nesplníme svoj cieľ. Naša skupina eh, pracuje na tom, ako to zlepšiť. Musíme sa snažiť dekarbonizovať eh, priemysel a zlepšiť podmienky na investovanie. Myslím, že je potrebná väčšia flexibilita pre členské štáty. Mm, no, možno by to bolo kontraproduktívne. Potrebujeme iné opatrenia, vrátanie sektoru dopravy. Musíme ich zapojiť a musíme preskomať e, energetickú chudobu a opatrenia súvisiace práve s touto chudobou v členských štátoch. Ďakujem pekne, pán. Pánke. E, návrh správy, ktorý tu máme, zohľadňuje názory, ktoré zazneli a chcem poďakovať spravodajcovi za to, že niektoré z toho zahrnul uh, ale myslím, že viac si treba posvietiť na situáciu spotrebiteľov. Sú tam nejaké špeciálne poplatky, dane, ktoré musia oni hradiť a potrebné sú aj väčšie informačné opatrenia týkajúce sa energetickej efektívnosti. Takže toto treba vyzvihnúť. Odsek 8 by mal dať členským štátom flexibilitu na identifikovanie opatrení a sektorov, ktoré majú väčší potenciál priniesť väčšiu energetickú efektívnosť. A odsek 10 Zdá sa, že sa tu uvádza, že energetická efektívnosť je Ehm, handicapom pre obnoviteľné zdroje energie, ale my sa musíme pozrieť na to, ako môže súkromný sektor pomôcť energetickej efektívnosti. Ja podporujem to, čo hovorila kolegyňa o energetickej chudobe. Ďakujem pekne. Angelika Nibler, ďakujem pekne pani predsedajúca. Ja som sa už vyjadrovala ehm, k tým trom eh, našim vedeckým pracovníkom, ktorí tu vystúpili. Ale chcem ešte povedať, že správu pána Pípera považujem za veľmi dobrú. Zdieľam jeho názor, flexibilita. Uh, ktorú majú členské štáty pri tých opatreniach, je určite kľúčom k úspechu e, úsporných opatrení a treba to takto zachovať. Chcela by som kolego, kolegu ešte raz e, výrazne podporiť. Téma debirokratizácia je dôležitá. Pán Píper na to poukázal, že približne 2000 takýchto výkazných povinností je v oblasti energii a to sa teda očakáva od súkromných podnikov aj od zberých orgánov. No a e, prekryvajú sa tu rôzne pravidlá a predpisy. Preto je vlastne takáto veľká záťaž na národnej a európskej úrovni. V odseku 11 e, žiada, aby príslušný podpredseda komisie, pán Timmermans, bol vyzvaný E, pozrieť sa aj na tú oblasť nadmernej regulácie v oblasti energetiky, aby sa urobili aj štúdie, e, štúdie o dosahu. A to chcem veľmi podporiť a chcem ešte doplniť, že by sa možno dalo iniciovať tu v Európskom parlamente, kde máme vlastné generálne riaditeľstvo, ktoré sa zaoberá e, skúmaním dosahov legislatívy, že by aj oni boli e, možno vhodným miestom, kde by sa tieto veci mohli preskúmať. Takže takto to navrhujem. Ďakujem. Ďakujem, pán Schaffhauser. Áno, vážené kolegyne a kolegovia aby sme boli koherentní, nemôžeme chcieť naraz príjmať legislatívu, kde budú nejaké usmernenia, e, potom tam budú e, transparentné náklady, no a potom si predstavovať, že nebude žiadna byrokracia, jedno s druhým súvisí. Čiže musíme si pozor, položiť otázku, či to všetko niečomu slúži. Ja stále hovorím to isté. Momentálne v globále ten účet za energiu je takmer E, tri body z HDP na úrovni EÚ e, alebo v eurozóne a ak sa chceme posunúť na 10 energetickej e, ekonomiky, okrem toho, čo je tu bežné, treba investovať 300 miliard. To sú jednoduché čísla, čiže kým nedáte tieto čísla, tak vaša politika neslúži ničomu, pretože tí, toto, čo sa udeje, to sa udeje tak, či tak a všetko to, čo sa urobí na úrovni EÚ, iba komplikuje systém, takže dnes musíte dať finančné prostriedky na to, aby sa dalo zájsť ďalej. Tieto ciele sú ambiciozne. 10% úspor energetických znamená, že je potrebná e, investícia 300 miliard. Dnes e, podľa mňa táto správa nie je dobrá, ja tu hovorím ako technický expert, prepačte. Ďakujem, a pán Royal. E, mám tu e, krátke hodnotenie. Kolega spravodajca podľa mňa dobre preukázal, že v oblasti energetickej efektivnosti dosahujeme pokrok, že to e, funguje a funguje to preto, že tu máme flexibilnú úpravu. Takže nechápem, prečo tu kolegovia navrhujú, že treba prijať ešte nejaké prísnejšie opatrenia a spochybniť flexibilitu. Dôkaz máme na stole, opatrenia boli úspešné, členské štáty to využili a samozrejme sú tu aj deficity. Ale teraz e, ísť teda s e, nejakým bubnom na zajace a robiť z toho nejaký, e, nejaké ešte prísnejšie opatrenia. To nie je dobré. To, čo bolo doteraz, bolo rozumné, možno to treba niekde ešte doladiť, to je niečo iné. Ale ja naozaj odporúčam pri tých dôsledkoch, ktoré potom budú na stole, keď pôjde tú ďalšiu smernicu, aby sme na to nezabúdali, aby sme sa nevrátili do krajiny snov. Ďakujem pekne. Ponsek. Len uh, krátko chcela by som ešte raz vyzdvihnúť, že táto smernica je naozaj dôležitá aj v boji proti energetickej chudobne, chudobe. Trošku toto zaznelo na okraji a ja to považujem za veľmi dôležité. A určite e, treba prispieť aj k boju proti zmene klímy. Takže e, ja chcem ešte raz vyzdvihnúť, že e, nemôžeme príjmať izolované opatrenia a že e, tu dávať nejaké daňové stimuly alebo financovať to ako nejaké izolované riešenie. Pomyslíme si napríklad na sektor stavebníctva. Potrebujeme metódu, ktorá e, obsiahne mnohé aspekty tá smernica by e, sa mala sústrediť na zásadné oblasti, ako je vzdelávanie, osveta, výmena najlepšej praxe medzi členskými štátmi a to je nesmierne dôležité pre Španielsko alebo pre Írsko, kde sektor stavebníctva e, dostal veľké nároky a teda e, postavilo sa množstvo nehnuteľností, ale e, samozrejme nestačí toto, treba si vymeniť najlepšiu prax. Ja, danke. <clears throat> Herzlichen Dank. Tina Werner, ďakujem pekne, pani predsedajúca. A ešte by som sa poďakovala pánovi Piperovi, že tú energetickú efektívnosť postavil do centra našej diskusie a môžem naozaj súhlasiť v niektorých bodoch. Ale ešte by som sa vrátila k tej energetickej únii a k jej významu. Energetická efektívnosť teraz spadá do udržateľného, bezpečného a udržateľného eh, energetického systému, ak tu máme energetický pokrok a politickú angažovanosť, ak eh, vlastne dokážeme vyžiť s menším e, objemom energie, tak zni- sa samozrejme znižia aj ceny energie, menej budeme musieť importovať z tretich krajín, budeme mať e, väčšiu bezpečnosť zásob a úspory e, energie o 1% vyššie by znamenali, že môžeme znižiť dovoz plynu o 2,5%. Takže komisia vychádza z rôznych e, výskumov a predpokladá, že úspory do roku 2020 e, budú o 18 až 19 e, približne tretina týchto pokrokov, ale vychádza z nízkeho hospodárskeho rastu počas e, hospodárskej krízy a nie je to spôsobené efektívnymi opatreniami členských štátov, čiže cieľ o 20 nebol dosiahnutý a po druhé ešte je potrebné ďalšie úsilie, aby sme ten cieľ dosiahli, aby sme sa sami mohli brať vážne. Flexibilizácia energetickej eh, efektivnosti a požiadaviek v tejto súvislosti je podľa mňa kontraproduktívnym postupom. Ide o potenciále úspor a práve v, obdo- v sektore budov 75 ešte stále je úplne neefektívnych a naozaj by som privítala, keby komisia zásadnejšie postupovala proti tým členským štátom, ktoré neplnia svoje povinnosti v rámci smernice o energetickej efektivnosti a energetickej efektivnosti budov. Ďakujem. Ďakujem pani kolegyňa. Teraz na pár minút dostane slovo zástupca DG Energy Paul Hodson. Nech sa páči. Ďakujem pani predsedajúca. Chcem povedať, že teraz táto správa prichádza v presne správnom okamihu, pretože sme v polovici revízie o smernice o energetickej účinnosti. S veľkým záujmom e, sme sledovali diskusiu, čakáme na správu. Je to veľmi dobrý príspevok e, k interinstitucionálnemu postupu. Po, prvé, po druhé, pani Werner spomenula energetickú úniu. A revízia EED to je len jedna z vecí, ktorá sa teraz realizuje. Pán Poche hovoril o budovách, to je tiež súčasťou revízie smernice o energetickej účinnosti budov. Pán Peterson hovoril o prílohe 4 EED, to paralelne skúmame na novo, čiže to sa nevzťahuje iba na EED, ale aj na ďalšie paralelné prvky politického procesu. A potom nadmerné vykazovanie. Toto skúmame v rámci oddeleného návrhu o riadení. My chceme článok 24 vykazovanie nahradiť e, novým prístupom, zefektívneným prístupom e, k administratíve. Ďalšia vec, reagujem na pána Pípera a Dankena, e, vzťah s ETS a s inými politickými oblastiami. Fakt, že pracujeme na energetickej únii ako na jednom celku e, nám umožňuje práve vyhľadávať tieto miesta, ktoré sa prekrývajú. Čiže technicky to musíme vyriešiť. Máme jednotný prístup k modelovaniu, čiže používame rovnaké predpoklady a rovnaké úrovne politiky hodnotíme napríklad v trhovom dizajne energetickej účinnosti a iných oblastiach. Ja teraz pracujem s kolegami, ktorí e, robia smernice o dekarbonizácii dopravy a o zdieľaní e, záťaže. A potom vlastne v rámci tohto modelovania môžeme lepšie zohľadňovať finančné úspory. No a teraz ešte k cenám energií, technická pripomienka. Viacerí to spomenuli, že je veľmi dôležité skúmať ceny energie dopady energetických úspor by sme nemali preháňať. Itali- Taliansko má napríklad dobrý rámec už teraz, ale aj tak je to iba 0,5 faktúry za e, elektrinu. A čistý dopad na faktúry za energiu aj keď zohľadníme zvýšenie cien, je negatívny. Tieto opatrenia, o ktorých tu hovoríme, pomáhajú znižovať faktúry. No a pani Kapel a pani Werner, chcem ešte povedať ohľadom implementácie, že budeme naďalej pracovať e, s členskými štátmi na implementácii toho, e, čo už existuje, tej existujúcej legislatívy. Túto prácu určite nezastavíme. Ďakujeme za tieto odpovede a teraz pán kolega Piper. Pán Piper bol veľmi chválený teraz. A dostane teraz na záver slovo, prosím, stručne. Neboli to iba pochvaly, ja som uh, bol schopný aj prečítať to, čo je medzi riadkami. Ale napriek tomu ďakujem kolegom za podnety Energetická chudoba, stavebný sektor, áno, to sú všetko oblasti, kde je potrebné ešte veci doľaďovať. Ja to aj budem robiť. V mojej správe som povedal, že časť cieľov sa zrealizovala aj vďaka hospodárskej krízy, ale nemôžeme teraz eh, napríklad Írsko alebo iné štáty, ktoré sa konečne dobre rozbiehajú, a predtým boli slabé, nemôžeme ich teraz trestať za hospodárskú obnovu. Ehm, nemôžeme ich trestať zvýšením cieľov. Najdôležitejšia vec je, aby ciele energetickej účinnosti boli splnené Um, najdôležitejšie je, že podniky k tomu prispeli a členské štáty musia dopracovať ešte svoje vnútroštátne zákony. Nemôžeme spotrebiteľov trestať za to, čo členské štáty v implementácii legislatívy nedosiahli a zanedbali. To by bolo neferové, a preto sa musíme sústrediť na to, čo už máme um, v našej smernici EED. A najlepšie by bolo mať uh, koherentný legislatívny rámec. Ja viem, pán Hoxon, že v komisii zúri boj medzi generálnymi riaditeľmi a mnohí na komisii by veľmi radi zlúčili energetickú legislatívu, ale jednotlivé útvary komisie to nechcú, lebo sa boja o svoje vlajkové lode. Ale nemali by sme sa nechať strhnúť interným bojom na komisii. Parlament by mal, mi, mal mať vlastnú stratégiu. Vypočuli sme si dnes tie odborné posudky a na základe toho by sme mali hľadať nové myšlienky, nápady. Nemusíme vždy počúvať to, čo nám prikazuje komisia. No a v tomto zmysle s kolegami pripravím pozmeňovacie návrhy. Som optimista, dokonca s pánom kolegom Turmesom sme sa naposledy dohodli, takže aj so súčasnými tieňovými sa určite dohodneme. Ďakujem. Ďakujem. Pripomínam, čo už viete, 18. marca je lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov, čiže tento týždeň a potom rozpráva. Posúdenie pozmeňovacích návrhov sa bude konať 10. apríla, hlasovať na ITRE sa bude 14. mája a na plenárke v júli 2016. Týmto uzavie, uzavrieme a privítame generálneho riaditeľa Roberta Violu, ktorý si teraz zasadne za predsednícky stôl. Vítame vás ešte raz. My sme spolupracovali s pánom riaditeľom veľa na dôležitých ustanoveniach, takže pozná veľmi dobre náš výbor. Sme veľmi radi, že je opäť medzi nami. A bod, ktorý teraz s ním budeme riešiť, sa týka revízie telekomunikačného rámca, ktorá onedlho má prísť na komisii. A teraz e, požiadame nášho hostia, aby nám dal aktuálne informácie o výsledkoch konzultácií, ktoré sa zrealizovali a o tom, čo vlastne komisia chce ďalej robiť. Jedna pripomienka z mojej strany. Stále viac sektorov, prosím, tí, ktorí sa chcú rozprávať, nech odídu z miestnosti, chceme ticho. Mnohé sektory v produktívnej ekonomike sa prepájajú dnes a sú e, produk- producentmi, ale aj spotrebiteľmi e, digitálnych prost, e, produktov. Takisto ako stále väčšia časť spoločnosti. Domnievam sa, že naše pravidlá, komunikačný rámec, ktorý sme mali pred pár rokmi, už je zastaralý. Musíme to všetko aktualizovať neustále. To je celá disciplína a preto vlastne teraz sa nachádzame v rozhodujúcom bode a potrebujeme primeranejší rámec pre tieto najnovšie udalosti a preto musíme teraz pracovať na tom najnovšom balíku, na, tom, na tej najväč- najnovšej aktualizácii telekomunikačného rámca. Teraz dám slovo riaditeľovi, nech sa páči. Pani predsedajúca, dámy a páni, pre mňa je veľké potešenie, že som dnes mohol prísť medzi vás. Rád by som predstavil, aký pokrok sme dosiahli pri príprave nového e, rámca pre telekomunikácie. Ďakujem Európskemu parlamentu za správu o jednotnom digitálnom trhu. To je pre komisiu veľký zdroj inšpirácie. A takisto mi dovolte povedať, že pre všetky európske inštitúcie je veľmi potešujúce, keď vidia, že je veľký záujem o európsku iniciatívu pre jednotlivý digitálny trh, jednotný digitálny trh. Nedávno som bol v Barcelone a zistil som, že africké štáty sa snažia spustiť africký jednotný trh. Ehm, Južná Amerika chce urobiť niečo podobné. Čiže v celom atlantickom priestore je veľký záujem o takúto činnosť. Európa je teraz uh, inovátorom. Um, už sme vlastne priniesli takéto nové veci v telekomunikačnej oblasti a teraz to robíme v digitálnej oblasti. Všetci, celý svet teraz sleduje Európu, čo urobí e, v oblasti legislatívy. Ale nejde tu iba o zákony a legislatívu, ide tu aj o to, že musíme urobiť konečne ako spoločnosť krok smerom k digitálnej transformácii. Európska komisia Radia parlamentu predloží onedlho kompletnú politiku pre digitalizáciu spoločnosti. E, bude to mať vlastne tú technologickú zložku. 6. apríla prídu štyri oznámenia ktorými zvýšime digitalizáciu priemyslu, e, verejnej správy, normalizácie, takisto vedeckej komunity a malých a stredných podnikov, aby všetci využívali e, e, digitálnu komunikáciu, vrátanie cloudovej komunikácie. Ja veľmi rád potom predstavím ten balík výboru ITRE a samozrejme, ak bude záujem, budem s vami aj diskutovať. A teraz k dnešnej téme, a to je, ako pokračuje revízia telekomunikačného rámca. Dostali sme 250 odpovedí od mnohých zainteresovaných subjektov v konzultácii, od členských štátov, inštitúcií a podobne. A všetci súhlasia s tým, že táto reforma je potrebná, že potrebujeme modernejší rámec pravidiel pre elektronickú komunikáciu. Elektronická komunikácia je hlavným pilierom celého digitálneho jednotného trhu. Bez dobre fungujúcej elektronickej komunikačnej siete nebudú existovať digitálne služby. No a cieľom Cieľ je veľmi jasný. V oblastiach konektivita a prístupu chceme, aby každý Európan bol pripojený, bez ohľadu na to, kde sa v Európe nachádza a musí mať pripojenie ku kvalitnej širokopásmovej sieti. Nie len Európania, ale každý, kto je v Európe. Konektivitu budeme potrebovať aj pre autá, priemyselný sektor, pre akýkoľvek Eh, subjekt komunikácie. To je v žargone nazývané internet veci, Internet of Things. No a konzultácia nám potvrdila, že táto dobrá konektivita je predpokladom realizácie jednotného digitálneho trhu. My plne súhlasíme s Európskym parlamentom, že jediný spôsob, ako dosiahnuť tento cieľ, že každý Európan bude pripojený, je posilniť e, súkromné investície, najmä v odľahlých oblastiach. Každý môže prispieť malým percentom ku konektivite, ale hlavné investície budú musieť pochádzať z, hla, e, zo súkromného kapitálu. Je to oblasť, kde sa budú sústredovať služby, e, digitálne služby a e, na tieto investície potrebujeme samozrejme infraštruktúru. Najlepší spôsob, ako vyvolať investície, je hospodárska súťaž. A preto, keď budeme skúmať otázku, ako regulovať siete, musíme zachovať rovnováhu medzi podporou investícií a e, vyvolaním súťaže. Každý by mal mať motiváciu e, investovať do rýchlych sietí, rýchlych sietí, nielen existujúci operátori, ale aj noví hráči, ktorí sa stávajú zaujímavými hráčmi na každom európskom trhu. Začali ako nováčikovia, ale teraz sú veľmi dôležití ako e, poskytovateľia telekomunikačného prístupu. Súhlasíme s parlamentom, že musíme E, sa snažiť o prístup k e, ultra rýchlým sieťam. To je dôležité pre mobilitu, pre priemyselný sektor. Všetci títo budú potrebovať prístup k vysokorýchlostnému internetu. No a keď tento balík legislatívy po lete komisia predloží, a dúfajme, že to bude schválené v nejakom rozumnom čase, že sa to rýchlo dostane cez legislatívny proces. Viem, že dohoda v parlamente si vyžiada nejaká časť, nejaký čas. Táto legislatíva bude hlavne smernica, takže to sa bude musieť transponovať do vnútroštátnej legislatívy. E, plne to začne účinkovať asi až v roku 2020. Rátame s tým samozrejme, ale niektoré opatrenia budú v účinnosti už predtým. My sa teraz snažíme e, pozerať na obdobie po roku 2020. E, tešíme sa na gigabitovú e, spoločnosť, ktorá bude mať 5G sieť. To bude nový štandard mobilnej siete a všetko bude prepojené. Tie pravidlá, o ktorých diskutujeme, musia byť teda teraz pravidlá pripravené pre budúcnosť, nie pre minulosť. Konektivita to nie je iba otázka rýchlosti, ale aj otázka skúsenosti používateľa, čiže ako sa bude cítiť e, ten užívateľ ako člen prepojenej spoločnosti a aké služby si bude môcť vyberať a používať na zlepšenie kvality života. Čiže nepôjde iba o tie jednoduché v úvodzovkách veci ako cena a rýchlosť služby, ale ide o celkovú kvalitu toho používateľského zážitku alebo užívania. A to bude naša norma. No a správa parlamentu hovorí, že by sme nemali zavadzať prílišnú reguláciu a zvyšovať regulačnú záťaž tam, kde to nie je potrebné iste my toto berieme na vedomie, počúvame parlament. Takisto e, musíme uplatňovať pravidla len vtedy, keď je to potrebné, aby sa zachovala pružnosť. Elektron... Rámec pre elektronickú komunikáciu EÚ je asi najsofistikovanejší na svete, opiera sa o právo hospodárskej súťaže a žiada regulátora, aby reguloval len vtedy, keď dochádza k zlyhaniu trhu to je e, veľmi dobrý prístup k legislatíve a je to prístup, ktorý by sme mali uplatňovať aj v budúcnosti. Čiže prístup k trhom sa musí zmeniť v súlade s touto myšlienkou, ktorú som načrtol. Ďalší prvok, o ktorom sa diskutovalo burlivo v konzultáciách, je spektrum Spektrum, ako si asi spomínate, bolo dôležitou e, zložkou návrhu komisie o jednotnom telekomunikačnom trhu. Spektrum komisia navrhuje, e, by malo byť súčasťou prvého čítania v parlamente. Parlament to schválil v prvom čítaní. My sme plne podporili výsledok prvého čítania v parlamente a odhlasovala to veľká väčšina. Bohužiaľ, potom rada povedala, že spektrum je síce dôležité, ale povedala parlamentu, ak chcete zrýchliť roaming a sieťovú ne- neutralitu, tak potom spektrum musí byť riešené v revízii. Komisia ale nezmenila svoj názor. To vás asi neprekvapí, ani parlament nezmenil svoj názor, čiže teraz asi dozrel čas na to, aby sa v Európe zrealizovala skutočná reforma spektra som si istý, že parlament podporí myšlienku, že pre 5G sieť potrebujeme úplne odlišný náhľad na frekvenčné spektrum. Nechcem si predstavovať, že inteligentné autá budú musieť sa zastavovať na hraniciach medzi štátmi, lebo sa nebude robiť koordinácia frekvenčného spektra. Eh, vďaka koordinácii parlamentu a ostatných eh, inštitúcií eh, sme od budúceho roka odstránili roaming, ešte musíme niektoré veci dopracovať, ale už je to v zákonoch zakotvené na úrovni EÚ, ale spektrum je ešte stále fragmentované a tým ohrozujeme budúcnosť e, siete 5G a takisto budúcnosť e, autonómnych systémov a e, pripojených automobilov. Ide tu o veľké veci teraz a musíme naozaj dobre nastaviť tú reformu frekvenčného spektra. Ďalší bod, o ktorom sa intenzívne hovorilo a tým už uzavriem, a to sú tie e, rovnaké podmienky pre všetkých hráčov. Telekomunikačný trh, keď sa robila posledná reforma, bol úplne iný. Dnes e, sa zmenil, máme iných aktérov, máme platformu, subjektov a sú tu tradičné aj nové subjekty a mnohí respondenti hovoria, že tá legislatíva by mala poskytovať rovnaké podmienky pre všetkých. Táto požiadavka prichádzala v mnohých formách, niekedy trošku bola aj zmetočná, niekedy zaznievala defenzívnym spôsobom, ale jedna vec je jasná. Tie zásadné práva a právo na ochranu súkromia O to vlastne ide v nariadení o ochrane údajov a pôjde o to aj v revízii e, smernice o ochrane súkromia, tak vo všetkých týchto kontextoch sa musia uplatňovať rovnaké pravidla. Nemôže existovať viac ochrany alebo menej e, ochrany po, v závislosti od toho, či používateľ posiela SMS-ky alebo používa e, iný, inú aplikáciu na posielanie správ. Našim cieľom je teda, aby európska legislatíva poskytovala rovnakú ochranu všetkým. No a pokiaľ ide o poskytovanie služieb, tam budú odlišnosti, napríklad čísla alebo frekvencie, keď sa budú poskytovať e, služby, napríklad frekvenč, frekvenčné, tak je to verejná služba. Čiže tam bude vždy vyššia požiadavka regulácie v porovnaní so službami, ktoré sú na otvorenom internete. Ustanovenia týkajúce sa prístupu na internet sú stále oblasťou, kde musíme občanov chrániť. No a musia mať právo e, na voľbu a tam sa uplatňuje špeciálna forma ochrany Čiže musíme sa ubezpečiť, že sa tam hája záujmy spotrebiteľov, užívateľov. Samozrejme je toho oveľa viac, ale vzhľadom na obmedzený rečnícky čas by som pani predsedajúca s vašim dovolením túto e, zastavil a samozrejme veľmi rád vám odpoviem na akékoľvek otázky. Ďakujem pekne. Grazie, doktor. Ďakujem pekne, pán doktor Viola. Aj v rámci obmedzeného rečníckého času ste nehovorili všeobecne, naopak uviedli ste veľmi veľa presných informácií. Ako prvý bude hovoriť bude hovoriť spravodajkyňa. Už sa, už sa vyjadrovala k týmto otázkam. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vítajte, pán generálny riaditeľ Viola, medzi nami. Chcem sa vám poďakovať za váš prejav. Ako povedala pani predsedajúca, aj napriek tomu, že ste mali obmedzený rečnícky čas, ste to vysvetlili veľmi obsiahle, ale aj veľmi podrobne. Myslím si, že počas tohto mandátu a tento mandát začal tým, že sme si nastavili naozaj vysoké ciele, čiže absolútne rozvinutie digitálneho trhu. Potom sme hovorili o portabilite ďalej sme riešili otázku harmonizácie spektra 250 MHz. Toto sa už všetko začalo aj na pôde parlamentu a teraz sa blíži ďalší balíček, ten sa týka priemyslu, verejnej správy a ďalších. A myslím si, že opäť tak ako v roku 2009 či 2012 Regulačný rámec elektronickej telekomunikácie zohráva kľúčovú úlohu. Je to tak povediať základný prvok architektúry, ktorá umožňuje rozvoj jednotného digitálneho trhu. Myslím, že sme na dobrej ceste. Máme ešte čas. Avšak je potrebné, aby tieto návrhy a najmä regulačný rámec mohol byť doplnený o všetky tie nutné požiadavky na, tu na pôde parlamentu, tak ako tomu bolo v minulosti, a aby sme to mohli urobiť dostatočne na čas, aby sme to mohli spriechodniť, pretože v opačnom prípade by to neposlúžilo svojmu účelu. Tento sektor sa totiž to rozvíja veľmi rýchlo. Pán riaditeľ, vy ste hovorili, že sa musíme pozerať do budúcnosti. No a ja by som preto chcela hovoriť o tom okne príležitosti, ktoré rozvoj sieti 5G predstavuje. Tu je horizont do, rok 2020, kedy by malo dojsť plnej implementácia rozvoju a to je naozaj obrovská príležitosť pretože tento prechod definitívne transformuje prepojenia všetkého so všetkým. Čiže čokoľvek si len viete predstaviť, bude prepojené. A to bude kvalitatívny skok v legislatívnej transformácii. Dnes si ani nedokážeme len predstaviť tie úžasné dopady, aké toto môže mať. No a taktiež je to príležitosť ešte z ďalšieho dôvodu. Pokiaľ ide o spektrum, tu čelíme naozaj zásadným nedostatkom, pokiaľ ide o neharmonizáciu. To vedie k istým problémom aj v oblasti koordinácie. A piata generácia a regulačný rámec, ku ktorému sa dopracujeme vďaka tomuto návrhu, naozaj predstavuje príležitosť urobiť obrovský skok, ktorý sme doteraz neurobili. Je tu veľmi veľa prvkov, hovoríme o cenách, o poskytovaní licencií a tak ďalej, kde existujú homogénne kritériá, ktoré sa môžu rozvinúť na európskej úrovni. Naozaj toto sú absolútne zásadné veci. Ďakujem. A teraz sa vyjadria zástupcovia frakcií. Avšak je tu veľmi veľa ďalších rečníkov, ktorí by sa chceli vyjadriť, takže vás chcem poprosiť, aby ste hovorili stručne. Pán kolega Danika. Direktor generál Viola. Uh, uh, Chcel by som sa poďakovať pánu e, generálnemu riaditeľovi Violovi za jeho príspevok. Myslím, že si tu musíme vyjasniť. E, jeden návrh zoberie, zohľadní spektrum a všetky ďalšie oblasti, alebo urobíte oddelené balíčky pre tú, ktorú oblasť. Je pre nás dôležité vedieť, či ide o jeden balíček alebo viacero. A taktiež, či súčasťou revízie balíčka o telekomu sa budú riešiť aj licencie. Pán Viola, prosím vás, mohli by ste nám aj povedať o situácii na rade, pokiaľ ide o spektrum? Vyzerá, že to bude vyzerať tak, ako, ako, ako bol náš pôvodný návrh, pokiaľ ide o frekvencie a spektrum. Čo sa stane, pokiaľ sa neschváli e, situácia ohľadom 5G. Čo sa stane napríklad, ak v Rumúnsku bude 5, alebo nebude 5G a v Grécku bude, tak ako potom budú tieto krajiny napojené? Ja si viem predstaviť, že jediným možným riešením by nebolo žiadne rozhodnutie, alebo to neuskutočniť žiadne rozhodnutie. Pokiaľ ide o roaming, tak taktiež potrebujeme vedieť, ako sa tieto otázky doriešia. No a taktiež by ma zaujímalo, či budú prijaté aj návrhy, ktoré vzneslo parlament Naozaj sa neviem dočkať balíčka či balíčkov alebo jednotlivých častí e, návrhu komisie. Ďakujem. Ďakujem pekne, kolegyňa Kapel. Ďakujem, pán generálny riaditeľ. Ďakujeme za e, informácie o prichádzajúcom balíku. Ja by som rada ostala pri téme spektrum. Je to zásadný prvok pre fungovanie telekomunikačného trhu aj pre budúcnosť digitálneho vnútorného trhu. Vidíme, že rastie dopyt po LT službách cez siete multiple input, multiple output a tým vlastne súčasné siete sú preťažené, potrebujeme nové kapacity a 5G je ďalší krok smerom k väčšej rýchlosti a spolahlivosti a z toho vyplýva otázka, ako to budeme regulovať cez BEREK a národné regulačné orgány. Bude existovať nejaký európsky superregulátor, ktorý digitálny vnútorný trh bude naozaj realizovať, aby neexistovali tie problémy, ktoré spomínal rumúnsky kolega, že jedna krajina má 5G, druhá ho nemá. To sú otázky, ktoré musíme vyjasniť, vysvetliť a budú nás ešte zamestnávať v budúcnosti. Potom ste hovorili o súkromných investíciách. To sa netýka len telekomunikácií, ale aj iných oblastí. Aby Európa bola konkurencieschopná, potrebuje investície, čiže tam budeme potrebovať viacej stimulov. No a tretia pripomienka to zhrniem slovom technológia. Konektivita, takisto tzv. internet veci a prenositeľnosť a investície do vývoja výskumu v oblasti digitalizácia telekomu. Toto by sa malo zohľadniť v tej polčasovej revízii a zapracovať tieto aktuálne informácie do horizontu 2020 aby digitalizácia bola v tej zložke technológií e, viac v popredí. Ďakujem. E, primo intervento il collega Boni. La collega Callas si riserva più tardi, avrà più tempo comunque. Ďakujem. Kolegyňa Callas sa ujme slova neskôr. Dostane k dispozícii viac rečníckého času. A teraz kolega Bony. Ďakujem pekne za slovo. Ja mám viacero pripomienok. Poprvé, mali by sme sa zamerať na stimuly pre súkromných e, investorov v oblasti connectivity. Mala by to byť jednoduchšia regulácia, ktorá je potrebná na to, aby sme e, rozšírili e, rozširovanie služieb. Po druhé, konkurencieschopnosť je stále kľúčová, avšak pokiaľ dochádza ku konkurencieschopnosti v oblasti infraštruktúry, tak potom aktuálna legislatíva už nie je proporčná, takže by sme mali znížiť prístupovú reguláciu na minimum a zamerať sa na také oblasti, kde neexistuje konkurencieschopnosť v oblasti infraštruktúry. Po tretie, inteligentné návrhy pre spektrum a zosúladenie členských štátov, kde komisia a parlament budú sa musieť dopracovať k harmonizovanejším pravidlám. Po štvrté, vyjasniť vzťah medzi silami na trhu a reguláciami e, regulátorov, čiže ide tu o posun od modelu ex ante na model ex post hodnotenie a zásahy. No a po piaté vytvoriť rovnaké podmienky e, pre hráčov na trhu, pokiaľ ide o poskytovanie rovnakých služieb. Ďakujem. Ďalšia rečnička pani komplanáty, Ďakujem pekne, mňa to, mňa to veľmi potešilo, veľmi kritická, pokiaľ išlo o digitálny jednotný trh, pretože sa stále hovorilo iba o trhu, o malých stredných podnikoch a o klientoch, avšak v Európe máme ľudí a spoločnosť a digitalizácia ovplyvňuje aj nie všetky. Čiže som veľmi rada, že som si teraz vypočula, že komisia rozširuje svoj pohľad a rieši nový balíček o telekom- komunikačnom rámci sa neobmedzuje iba na tie technické záležitosti, neobmedzuje sa iba na veľké podniky. My, to, to, to bola minulosť, my sa musíme pozerať do budúcnosti a potrebujeme viac hráčov na trhu, aby sa e, tejto oblasti zúčastňovali. Čiže ja by som povedala, že by sme mali použiť americké uplatňovanie či aplikácie na azijských trhoch a Európa je iba hráč, ktorý teraz prichádza na hru, čiže ja to vidím takto, takže Je dôležité, aby sme vyriešili otázku prístupu, rýchleho prístupu pre 500 miliónov e, obyvateľov. Ako to vyriešime? Budeme chcieť, aby niekde na, na ulici boli telefonické budky či, či faxy, alebo budeme v rámci legislatívy požadovať, aby ľudia mali prístup na internet? V mnohých krajinách, napríklad posledné novinky z Fínska, kde sa vypracoval systém pre zdravotnícke zariadenia, čo viedlo k strašnej situácii, kde bolo potrebné naozaj potom riešiť otázku bezpečnosti. A potom sa taktiež musíme sústrediť na každodenný život. Jeden priateľ z Fínska hovoril, že keď bol vo Francúzsku, tak si nemohol otvoriť internetové konto predtým, ako mal konto v banke, účet v banke. Prečo by však si mal otvárať účet banke, keď tam ostával iba na nejaký krátky čas. Však máme bankovú úniu, čiže naozaj e, musíme vyriešiť, musíme prísť s každodennými, alebo teda riešeniami každodenných situácií aj cez hraničného fungovania digitálneho trhu. Čiže myslím si, že konkurencia a konkurencieschopnosť sú kľúčové slova. Trošku som sa pozastavila na tým, čo hovorila Monika o tom, ako definovať konkurenciu. Samozrejme, myslím si, že dôležité, aby bolo tých hráčov čo najviac. Viem, že veľa veľkých firiem už zohráva svoju úlohu a mnoho ďalších vznikne, avšak keďže mám obmedzený čas, e, časový priestor, tak si myslím, že to ide dobrým smerom, že je dôležité, aby sme sa na túto oblasť pozreli z hľadiska spoločnosti, aby sme vytvorili pracovné miesta v Európe. Ďakujem, pán Rubik. Ja, Michal. Ďakujem pekne pánovi Vilovi za veľmi dobrú prognózu. Nám ide o to, aby sme s tým spektrom 5G vytvorili základné predpoklady, že nie až v roku 2020, ale snáď už 2018 urobíme tie potrebné kroky a samozrejme ide aj o jednotné vydraženie frekvencií a to by malo prínos v 28 členských štátoch, teda tieto výnosy by ministri financí mali dať k dispozícii Európskej investičnej banke, aby Connecting Europe sa mohlo posunúť vpred. A keby to bol vlastný kapitál potom v EIB, um, tak cez pákový efekt by sa to pomocou EFSI a Junckerovho balíčka mohlo masívne použiť na, infraštruktúru, e, na investície do infraštruktúry. Myslím si, že tento model v sebe skrýva aj tú možnosť zásadne posunúť e, digitálny jednotný trh v Európe a teda vznikla by možnosť, e, že by sme ostali vodcami na svete v tejto oblasti. Ak nebudeme investovať do uh, sklených vláken, ak, e, ak nebudeme do technológií investovať, budeme mať problém s reindustrializáciou Európy. V roku 2030 predsa chceme opäť zvýšiť svoj podiel na priemyselnom výrobe. A tam digitálny trh zohráva úlohu. Ďakujem pekne señora eh, Ďakujem, eh, presidenta. En la consulta pública... za slovo, pani predsedajúca. Vo verejnej konzultácii komisie sa hovorilo o istom nahradení klasických telekomunikačných služieb No a sú tu noví hospodárskí aktéry, ktorí však nesplňajú rovnaké normy, ako je napríklad otázka bezpečnosti. Mňa by preto zaujímalo, či komisia navrhne v tejto záležitosti istú regulačnú konvergenciu. Po druhé, prístup k vysokej kapacite. Iste tu chceme po, podporiť politiku rozvoja. Chceli by sme dosiahnuť navýšenie aj tohto typu služieb a aplikácií. Komisia identifikovala isté prázdne miesta, ide tu o niekoľko stovek miliónov na naplnenie tohto cieľa. Mohli by ste nám teda prosím povedať, na čom komisia v tejto oblasti pracuje? No a pokiaľ ide o spektrum, tak pred niekoľkými dňami predseda skupiny, ktorá sa venuje spektru, hovoril, že potrebujeme inteligentne harmonizovať. Mňa by zaujímalo taktiež, aké je stanovisko komisie v tomto. No a potom univerzálne služby. Podľa predbežných údajov vyplývajúcich z verejných iných konzultácií je tu pozícia zachovať univerzálne typy služieb, uprednostňovať rozhodnutia členských štátov v oblasti širokého pásma. Mohli by ste nám povedať trochu viac o výsledkoch, výstupoch z konzultácií? Ďakujem. Teraz tieňový spravodajca k frekvenčnému spektru. Ďakujem pekne. Myslím, že je dôležité, že tá revízia sa urobí s perspektívou nielen ako rozvíjať telekomunikačný sektor, ale ako mm, mať najkonkurencieschopnejšiu spoločnosť 5G. A hovorím to preto, že tých 5G už je ako si mantrov, všetci to opakujú, ale bude sa to týkať spoločnosti ako také, nielen telekomunikačného sektoru, digitálneho sektoru. Prinesie to modernizáciu našej spoločnosti a mm, vyvstanú z toho ďalšie požiadavky, ako to e, riešiť. Jedno bude e, zabezpečiť dostatočné spektrum. Ako vieme, v každej diskusii o e, šírke spektra je to veľmi komplikované. Musíme zvýšiť ciele. No a Druhá vec je, ako podporiť konkurencieschopnosť nielen medzi operátormi, ale aj medzi tými, ktorí investujú do širokého pásma. A myslím, že by bolo dobré, keby sa tá revízia urobila s pohľadom na to, ako sa tam dostať a nie ako to rozvíjať, čo máme. To je ďalšia dôležitá vec, ale myslím, že sami musíme e, trošku e, si e, zvýšiť ten tlak, pod ktorým sme. Kalas, prego. Ďakujem. Kolegyňa Kalas, nech sa páči. Ďakujem. Mňa zaujíma tá otázka rovnakých podmienok pre všetkých ak sa hovorí o rovnakých podmienkach eh, pre všetkých, eh, teda v tradičných aj v nových eh, službách, čo to znamená? Mohli by ste k tomu niečo viac povedať? Pretože ja to chápem tak, že rovnaké služby, respektíve služby sú podobné, ale niektoré pravidlá nemajú zmysel v, online. takže, a môžu byť zmysluplné pre telefóny, no ale je tam rozdiel. Čiže je rozdiel medzi respektíve diferencuje sa medzi oblastiami, kde je vysoká konkurencia a oblastiami, kde to tak nie je, napríklad prístup k sieti, to je určite miesto, kde nie je toľko konkurencie, čiže e, sú potrebné iné pravidlá než e, v prípade služieb, ktoré sú vysokokonkurenčné a tie bariéry vstupu nie sú také vysoké. Takže mohli by ste k tomu povedať niečo viac? Ďakujem. Ďakujem, Angelika Nibler, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Mám len dve krátke otázky. Kolegovia to už spomínali jednak eh, s pohľadom na 5G. Mohli by ste konkrétne povedať, že ak, nakoľko potro, pokročila koordinácia medzi členskými štátmi a nakoľko ste už prijali nejaké medzinárodné dohody a kolega Höckmark hovoril o investíciách do sietí. Čiže ja by som chcela vedieť, že aké prostriedky sú k dispozícii v rámci EFSI, aby sa teda investovalo do rozšírenia širokopasmového pripojenia. No potom je tu level playing field, teda tie rovnaké podmienky pre všetkých. Mne ešte stále nejak nie je jasné, aká je teda tendencia, ktorým smerom sa uberá tá úvaha, či nejaká regulácia vopred, alebo je to skôr téma ktorú nepovažujete za správnu cestu, aby sa dosiahla kontrola nad tými rovnakými podmienkami pre všetkých. Ďakujem pekne. Pán kolega Arimont. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážený pán generálny riaditeľ, veľmi konkrétna otázka ohľadne ustanovení na odboranie roamingových poplatkov a chcel by som sa opýtať na stav veci, respektíve na definíciu tých tzv. Eh, pravidel fair use. Eh, sú už nejaké úvahy, ktorým smerom sa uberajú. Ako to vnímate? Ďakujem pekne. Už sa nikto ďalší neprihlásil e, do diskusie. Takže aj ja mám otázku na pána riaditeľa Violo e, v súvislosti s problémom ochrany údajov, ale nie len. Pretože všetky tie aspekty, ktoré tu dnes musíme riešiť, keďže máme digitalizáciu, ktorá zasahuje do všetkých oblastí Máme tu tento balík, v ňom technické a právne aspekty, ale ja by som sa chcela zabrať aj to ochranou údajov. Mali sme tu ústnu otázku, e, ktorú sme ako, teda otázku na ústne zodpovedanie, ktorú výbor ITRE na poslednom pléne v Štrásburgu predniesol v súvislosti s tou spoločnosťou Big Data, spoločnosťami Big Data. A e, otázka je, že čo táto obrovská masa údajov, a tam sú veľkí poskytovateľia služie, prevádzkovateľia. Čo môžeme urobiť my, aby teda e, nebola ohrozená ochrana údajov, ale aby neboli ohrozené základné práva v našich demokratických spoločnostiach v súvislosti s potenciálnym zneužitím údajov. Máme to e, riešiť teraz, alebo jednoducho máme počkať, kým to dostane Európsky súdny dvor, kým k tomu bude judikatúra, alebo by sme to mali zapracovať už teraz do toho balíka. Takže toľko moja otázka. Hlási sa ešte niekto? Ak nie, tak môžeme pristúpiť k odpovediam. Dáme slovo pánu viediteľovi Violovi, ktorý určite zodpovie všetky e, pripomienky. Ďakujem pani predsedajúca. Koľko hodín mám na to, aby som mohol zareagovať? 15 minút? 10. <laughs> Ospravedlňujem sa teda vopred, ak moje odpovede budú povrchné, pretože za 10 minút toho veľa e, nemôžem podrobne porozprávať. Ja som samozrejme osobne k dispozícii, kolegovia sú k dispozícii, e, môžeme vám dať všetky informácie, ktoré potrebujete, no ale uh, také uh, stručné odpovede na všetky tie dôležité otázky, ktoré ste položili. Poprvé, v poradí poslancov, ako vystúpili. Pani Castillo spomenala otázku načasovania. Áno, to to je výzva, ako som povedal, pretože tie návrhy nebudú schválené rýchlo, nebudú rýchlo transponované a bude treba transponovať národné opatrenia a tým pádom nám, tak povediac, ujde vlak. Čiže e, musíme vstupovať do tej medziinstitucionálnej diskusie, ako zabezpečiť, aby procesy schválenia boli rýchle. To je dôležité a takisto aj spôsob, akým sa prezentujú tie návrhy, ako sa dizajnujú, aby som teda zareagoval na otázku pána Nika. Pani De Castillo spomínala e, návrh 700 MHz, ktorý už je vo vašej pozornosti. Je to veľmi dôležitý návrh, je rýchly, pretože je to rozhodnutie parlamentu a rady e, s, okamžitou, s okamžitým účinkom a je to veľmi dôležitý návrh pre 5G. Takže je to určite návrh, kde by rýchly pokrok naozaj e, veľa zmenil z pohľadu legislatívy. E, pán Nika sa pýtal na balenie. Áno, je to teda komplexný balík. Musíme revidovať niekoľko smerníc, niekoľko nariadení, nariadení BEREK a nie je to asi možné urobiť to jedným nástrojom, takže bude tu mm, niekoľko navrhovaných smerníc a takisto um, regulačných nástrojov. Samozrejme, pokúsime sa zjednodušiť ten balík, navrznúť horizontálne nástroje, kdekoľvek to bude možné, pretože horizontálne nástroje, ako je nariadenie, je, tu, tie sú skôr uh, privetivé pre teda, um, jednotný trh. Čo sa týka 5G, je tu tá téma rôznych uh, rýchlosti. A to je veľmi komplikovaná otázka, pretože e, eh, autá sa nezastavia na hranici, ak sa budú spoločnosti vyvíjať rýchlejšie a menej rýchlejšie, tak jednoducho to na hraniciach nezastavíme. Otázka je o špecializovanom sektore, alebo či by mala byť e, moc skôr na úrovni centra alebo členských štátoch, čiže je to otázka o spoločnosti. V tejto súvislosti to teda bude určite politická diskusia. Čo sa týka roamingovej revízie, tam ideme naozaj veľmi rýchlo, pretože e, to nariadenie DSM nám dáva veľmi prísne termíny, takže ešte pred letom dostatočne v predstihu predložíme návrhy a začneme diskusiu veľmi skoro o tejto revízii. Otázka pani Kapel. Veľmi sa zamýšľame nad tým, ako by mala vyzerať tá služba 5G a určite je to aj otázka regulátorov, aké by mali mať právomoci. A je e, zábavné povedať, že dnes Berek nemá zodpovednosti za spektrum Čiže je to taká skladačka v Európe, celé to spektrum, niekde sú to vlády, ministerstva, ktoré majú priamu zodpovednosť, určité špecializované agentúry, nejakí regulátori. No a týmto sa ten dialog nesmierne sťažuje medzi členskými štátmi a aj medzi regulátormi. Takže jedna z úvah, e, ktorá zapadá do konštrukcie toho balíka, je, že by tu mohol byť harmonický regulačný dialog v Európe a bola by jednou z tém, že ako môžu regulátori spolupracovať, aké by mali mať témy. Čo sa týka investícií, keď sa pozrieme na technológie ako IoT, digitalizačný priemysel, vzťah s Horizontom 2020, ako som povedal, 6. apríla prezentujeme dôležitú, dôležitý balík politík, a veľmi rád môžeme podrobne diskutovať o tom, čo bude v tom balíku. Pán Bony mal zaujímavý návrh, samozrejme preskúmame si to dopodrobné. A tá rovnováha medzi ex ante a ex post je jedným z hlavných hybných momentov tejto revízie a bude to dôležité aj pre budúce revízie. Samozrejme, nariadenie iba vtedy, keď sú potrebné, to bude e, e, spôsob nahliadania na e, nariadenia budúcnosti. A čo sa týka rovnakých podmienok pre všetkých, zareagujem na všetky podobné otázky spoločne. Pani Kumpola. DSM je o zmene spoločnosti a európskej ekonomiky. Nejde o nejaké sektorové pravidlá e, v oblasti duševného vlastníctva, telekomu alebo audiovízie. Čiže preto je to také nové a prečo to svet považuje za asi najzaujímavejší legislatívny experiment, pokiaľ ide o zmenu spoločnosti. Takže tento koncept inklúzie a podpory niečoho nového ostane e, spôsobom, ako sa my snažíme z našej strany tie e, návrhy predkladať a určite to nebude obmedzené len na existujúcich hráčov, pretože potrebujeme podstatne viac hráčov a keď sa pozerám na dnešok, najväčšia hodnota, najväčší prínos digitálnej ekonomiky e, sa ne, nedieje v Európe a s tým treba niečo robiť. A najlepšie, ako sa na to môžeme pozrieť, je, že nebudeme závidieť ostatným, že majú úspech, ale povieme si, že chceme aj my e, zasadiť tú sadenicu dobre fungujúcej e, digitálnej ekonomiky a potom plody z toho budeme mať e, o niekoľko rokov neskôr. E, to je takisto ako pri úspechu v športe a v živote. V prvom sú potrebné dobré školy, čiže potrebujem novú infraštru- dobrú infraštruktúru, dobré zručnosti, správne pravidlá a určite sa Európa tam dostane. Pán Rybik, 5G Spektrum hovoril, že rok 2018 je skutočným cieľom, teda nie 2020. Ešte poukážem na návrhu OHF. Môžete o tom diskutovať a posúdiť to. Toto je skutočne zásadný krok, čo sa týka uh, spektra frekvencií, prepojím to aj na predchádzajúcu otázku. Európa urobila niečo, čo asi nie je úplne to najsprávnejšie. Veľký úspech bol 2G, 3G vyvolalo dojem, že ministri financí sedia na obrovskom balíku peňazí a e, odtiaľ to ide dolu kopcom. 3G e, teda Ehm, technológie sú veľmi drahé, strácame to v v oblasti technológie, ľudia sa zašte ešte stále platia. Takže čo možno nebolo také jasné, že dražba je o transparentnosti, nie o e, tom, že sa dá zarobiť na tých frekvenciách. Myslím si, že ten princíp, e, o ktorý nám ide v DSM, e, a parlament bol na našej strane, ten princíp nie je ešte možno zohľadený radou vzhľadom na čas, a dúfam, že týmto balíkom opäť do centra digitalizácie frekvencií dáme ľudí, občanov, aplikácie a nie ministrov financí, ktorí na tom chcú zarobiť. Pretože to by bolo nie faktorom rastu, ale faktorom spomalenia a zároveň frekvencie by mali byť oblasti, kde si členské štáty zachovali svoju zachovanosť. Čiže nemalo by sa to centralizovať. Udelovanie e, frekvencií. Ale členské štáty, oni sa spájajú spoločne v týchto dražbách, bez nejaké regulácie. Vnímajú to skôr ako pokrytie, e, ako stimul pre nové služby a nejde im len o e, zarábanie. No a ešte raz zopakujem, že výnosy z tých eh, dražieb aj v budúcnosti ostanú členským štátom. Pán Blanko López spomenul mnohé dôležité veci a takisto hovoril o tom inteligentnom prístupe k regulovaniu frekvencií, ale chcem povedať, že je to z RSPG a v tom stanovisku stále píše, že systém regulovania frekvencií v Európe bol výborný a netreba nič robiť to je jeden z názorov, ale ja myslím, že nemáme ten istý názor. Čiže inteligentnejšia regulácia, ak by bola zachovanie statusu quo, tak s tým nemôžem súhlasiť, ale interná regulácia neznamená, že sa veci majú re- centralizovať, ide o to, ako sa dohodnú s štátmi. Čo sa týka revízie, smernice, tá je veľmi potrebná, e, smernica o univerzálnych službách, e, to je oblasť, kde každý členský štát sa musí rozhodnúť od prípadu k prípadu, že čo urobí, a nie je to priestor na nejaké všeobecné pravidla z Bruselu, aj keď spôsob, ako pristupovať k tým univerzálnym službám, by mal byť predmetom diskusie. A pán Höckmark spomínal, že dôležitá je modernizácia spoločnosti, aby sme mali istotu, že máme dostatočné záťažové testy k tým novým pravidlám, tak áno, to je celá tá myšlienka konzultácií a zapojenia inštitúcií vopres, tak ako to robíme dnes, budeme tak pokračovať aj v budúcnosti, aby sme zabezpečili, že to, čo kolektívne e, dáme, bude vyhovať účelu. A pani Kalas chcela vyjasnenie k veľmi komplexnej téme, tá rovnosť pre, príležitosti pre všetkých, rovnaké podmienky pre všetkých to, čo máme z tých verejných konzultácií, nie je nejaký jednotný pohľad a chcel som v tom krátkom čase, ktorý som mal k dispozícii, povedať, že tie rovnaké podmienky to je v podstate upravovanie veci, ktoré sú podobné podobným spôsobom. Ale samozrejme niekde, ak je niečo úplne odlišné, tak sa to nedá upraviť rovnakým spôsobom. A vo všeobecnosti e, ona sa dotkla bodu, ktorý som sa ja snažil na dnes, možno som to nepovedal dosť jasne. Jedna vec je prístup, čo samozrejme je dôležité pre občanov a ostáva to oblasťou, kde je potrebná špeciálna ochrana. A ďalšia vec je poskytovanie služieb e, cez internet, cez telekomunikačné siete. Samozrejme ten trend je taký, že e, čo sa týka služieb, tá regulácia sa znižuje, zjednodušuje sa to do maximálnej možnej miery. A čo sa týka prístup, tam sa to borá cestou investícií a cestou zachovania pravidiel, keď sú potrebné, aby sa zaručil prístup pre občanov. A to je veľmi zjednodušené vysvetlenie tých rovnakých podmienok, ale som si istý, že sa k tomu ešte vrátime nadchádzajúcich mesiacoch. Pani Nibler sa ešte vyjadrila k tomu 5G. A áno, chceme, aby Európa bola v centre úvah 5G. Máme také priateľské neformálne dohody ako komisie s Čínou, s Japonskom, s Koreou, s Brazíliou. Snažíme sa diskutovať o v spolupráci s Indiou, s USA. A celá tá predstava je nejaký silný návrat Európy ako centrum e, uvažovania nad 5G, čiže je to dôležité pre naše kľúčové odvetvia a je to súčasť e, aj vládnych služieb a ďalších systémov. Takže my ako Európania máme správny akčný plán a to je súčasťou diskusí, ktoré budú k tomu balíku zo 6. apríla. Veľmi rád sa k tomu vrátim. A som si istý, že Európa môže byť veľmi silným hráčom. Čo sa týka FC, myslím, že to, čo sme videli, e, bolo také pomalé postupovanie zo strany telekomunikačného sektora. E, dlho im trvá pochopiť atraktívnosť FC, ale myslím, že robíme dobrý pokrok v kombinovaní financovania CSF, kombinujeme to s ďalšími zdrojmi, máme tu národné e, banky, ktoré to propagujú, no a vytvoríme investičné platformy pre širokopásmové e, technológie, to budú dôležité investície a bude teda potrebné spojiť národné fondy, prostriedky, prostriedky z týchto propagačných bank, prostriedky z európskeho rozpočtu a z spojiť to do štruktúrneho programu, aby sa splnili, naplnili niektoré politiky. Až, takže asi týmto e, smerom by sme mali nahľadať na budúcnosť MMF. Pán Arimond hovoril o roamingu a pýtal sa, ako sme na tom s používaním, s užívateľstvom. Um, onedlho končíme prácu na Fair Use a spolupracujeme s Berekom. Uh, je to práca na najbližšie mesiace. Pani Toja hovorila o súkromí pri prepracovávaní smernice o ochrane súkromia budeme sieťovo neutrálni. Tento prístup potrebujeme, pretože z pohľadu telekomu sú rozdiely v závislosti od služby v ochrane osobných údajov a Používanie údajov a vlastníctvo údajov je potrebné podchytiť, dobre vyriešiť, aby sme urobili konečne pokrok aj také ako lekárska oblasť, veda, technológia. Je tu ten veľký problém, kto vlastní údaje. Verejné orgány môžu mať prístup k dátam, aby E, sme sa vyhli um, dopravným nehodám napríklad, alebo zdravotné orgány by mohli mať prístup k údajom. To sú otázky, či majú mať alebo nemajú mať. Takže toto všetko dávame na náš zoznam do balíka, ktorý príde 6. apríla, no a potom príde špecifická legislatívna iniciatíva o vlastníctve dát a o voľnom toku dát. Tam sa opäť pokúsime po- pochopiť súvislosť medzi e, vlastníctvom údajov a lepšie, fungova- lepšie fungujúcou spoločnosťou. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, pán e, Viola, veľmi e, Zriedkavo nám komisia dáva takto presné odpovede. Ďakujem veľmi pekne účastníkom aj tlmočníkom a opäť sa uvidíme o tretej popoludní. Bude pokračovať práca výboru.